Okay. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás opäť. Budeme pokračovať. Chcel by som privítať pani ministerku Vysokého školstva a vedy a súčasnú predsedničku Rady EÚ. Pre, chcem privítať pani Barbaru Kudrickú. Je to naša bývalá kolegyňa a preto ma to ešte o to viac teší, že ju tu môžem privítať. Sme veľmi radi, že ste prišli a tešíme sa na informácie aj na predsedníctvo, lebo sa budeme vidieť častejšie. Máte slovo. Ďakujem, vážené dámy, vážení páni. Neviem, či to funguje. nová technológia. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia. Vieme všetci, že Európska únia teraz čelí veľkým výzvam. Sú to extrémne veľké výzvy, ktorým sme kedysi nečelili a vieme, že sa nachádzame uprostred závažnej ekonomickej a finančnej krízy a európskym inštitúciám sa stále menej dôveruje. Jedným z cieľov Európs- polského predsedníctva je ukončiť krízu. Ale to nie je náš jediný cieľ. Našim cieľom je aj, aby sme sa vrátili k rýchlemu ekonomickému rastu. Som presvedčená, že rozvoj technológií, inovácií a výskum, to všetko je kľúčový prvok, ktorý určí e, lepšiu budúcnosť občanov EÚ. Dosiahnutie tohto cieľa ekonomického rastu udržateľnými činnosťami bude možné, iba ak plne využijeme sociálne a ekonomické príležitosti a takéto príležitosti existujú vo všetkých členských štátoch a v celej EÚ. V prvom rade by sme mali byť schopní plne využiť intelektuálny kapitál Európy. Tento kapitál predstavuje združenie vedomostí, talentov, rešpektu a múdrosti a takisto dôvery. Je to vlastne združenie inštitúcií a infraštruktúry. A tieto spoločenstva alebo toto spoločenstvo poskytuje rovné príležitosti všetkým. Poľsko je krajina, ktorej sa podarilo stať sa zeleným ostrovom medzi krajinami, ktoré museli riešiť dôsledky finančnej krízy. Poľsku sa podarilo prekonať krízu. Polsko je štát, ktorý má e, mladé talenty, e, mladé podniky a takisto aj vedu. A o to sa môžeme opierať. A preto sa domnievame v Poľsku, že intelektuálny kapitál celej EÚ by mal byť prioritou nášho predsedníctva. No, samozrejme, keď bude predsedníctvo izolované, nebude schopné všetko riešiť a preto potrebujeme spoluprácu s inými inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom. Takisto musíme spolupracovať so všetkými členskými štátmi aj s Európskou komisiou. Okrem hlavných cieľov budeme spolupracovať aj s dánskymi a cyperskými kolegami v rámci predsedníckého tria a budeme sa snažiť plniť spoločný program predsedníckého tria. Naše ciele sú následovné a prečítam po anglicky. Chceme zabezpečiť, aby EÚ bola silnejšia po kríze a to tým, že posilní svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť Stratégia EÚ 2020 bude musieť byť implementovaná efektívne v členských štátoch aj v európskych inštitúciách. Budeme sa sústrediť na udržateľný hospodársky rast, ktorý bude zároveň inteligentný a budeme po podporovať nové zdroje rastu ako intelektuálny kapitál, takisto zelené zdroje, pretože tieto zdroje sú schopné reagovať na e, dlhodobé hospodárske a sociálne výzvy, aj na výzvy, ktoré sa týkajú klimatických zmien, ochrany ekosystémov a ochrany biodiverzity. Budúci hospodársky úspech nebude možný bez väčších investícií do výskumu, inovácií, vzdelávania a školstva. Európska únia bude musieť zvýšiť svoje úsilie pri implementácii vedomostného trojuholníka, aby tým vytvorila skutočný európsky výskumný priestor, aby sme odstránili politickú fragmentáciu, aby sme umožnili voľný pohyb výskumníkov. Potrebujeme integrovaný prístup k inováciám a musíme optimalizovať synergie medzi európskymi a národnými politikami a musíme lepšie zapojiť e, zainteresované strany do inovačného procesu a musíme vytvoriť, musíme využiť plne európsky intelektuálny kapitál. Ako viete, proces dosahovania týchto cieľov sa už začal a nie iba tým, že sme prijali novú stratégiu Európa 2020, ale takisto sme prijali vlajkové iniciatívy a medzi týmito iniciatívami je aj EÚ ako únia inovácií a to je najdôležitejšia alebo jedna z najdôležitejších vlajkových iniciatív. V novembri minulého roka prijala Rada pre hospodárskú súťaž závery, v ktorých sú dôležité kroky a aj príspevky, ktoré zazneli na rade počas diskusie, keď sa hovorilo o inováciách. Poľské predsedníctvo robí všetko, čo bude môcť a bude sa snažiť urobiť pokrok pri implementácii iniciatív a riešení ktoré e, pochádzajú z týchto vlajkových e, iniciatív. Vieme, že investície do vedy, výskumu, vzdelávania a inovácií sú motorom pokroku akéhokoľvek o pokroku v modernej ekonomike. Tým vytvárame tie správne ekonomické podmienky na jednej strane a na druhej strane reagujeme na veľké výzvy našej dnešnej civilizácie a takisto budeme schopní premietnúť všetky tieto aktivity do hospodárskeho rastu v Európe a to je jeden z cieľov stratégie EU 2020. Táto stratégia má aj iné ciele a to, že členské štáty by do roku 2020 mali dosiahnuť ten cieľ že 3 verejných výdavkov budú e, vyhradené na výskum a bude sa to financovať nie iba z verejných peňazí, ale aj zo súkromného sektora. Európa by asi zabudla na svoje základy, keby ignorovala tento výskum. Európa nie je zodpovedná iba za inštitúcie EÚ, ale aj za všetky členské štáty. Nesmieme ignorovať princíp solidarity, pretože inak nevyužijeme ten intelektuálny potenciál. Musíme v EÚ inštitúciách urobiť zmeny v postupoch, procedúrach a v e, spôsoboch podpory, tak aby sme mohli lepšie využiť v budúcnosti plný potenciál Európy vrátanie regiónov a členských štátov. A aby sme mohli e, dosiahnuť túto špičkovosť vo výskume a v inováciách, musíme urobiť všetko, čo môžeme. A e, ten začiatok tohto e, procesu musí byť každému dostupný, prístupný. Musíme zvýšiť inovačný a výskumný potenciál v tých regiónoch, ktoré ešte stále zaostávajú vo výskume a fakt, že niektoré regióny, niektoré členské štáty sú nedostatočne reprezentované v týchto prioritách je jedna z našich priorit. Musíme, musíme zmeniť túto situáciu a musíme zabezpečiť, aby sme mali dobré benchmarky, dobré Mm, spôsoby merania, aby sme e, merali inovácie v členských štátoch a preto rada navrhuje, aby Európska komisia navrhla e, alebo pripravila moderný integrovaný systém na vytvorenie skórovacích systémov, aby sme mohli merať pokrok v oblasti výskumu a inovácií. Inovácie nám umožnia riešiť najkritickejšie, najväčšie výzvy, ktoré nás čakajú. Vieme, že e, fondy EÚ a nástroje EÚ by mali byť mobilizované, aby sme ich využívali koherentne a mali by sme robiť spoločné činnosti. To znamená, že by sa mali synchronizovať členské štáty a inštitúcie EÚ. Teda musíme mať spoločné programovanie a takisto je dôležité, aby sme zaviedli pilotný projekt inovačného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie. Európa potrebuje spoločný výskumný priestor, aby sme e, podporili tie najšikovnejšie talenty, a tak aby ostali v Európe. Ja si myslím, že proces e, zakladania Európskeho výskumného priestoru bude dokončený do roku 2014. Sme presvedčení, že budeme schopní vytvoriť spoločný trh pre e, výskum a inovácie a tieto nástroje budú e, už hotové v čase novej finančnej perspektívy. Musíme umožniť mobilitu výskumníkom v rámci EÚ. A takisto je dôležité, aby mali možnosť využívať veľkú výskumnú infraštruktúru. Všetci vedci, všetci výskumníci by mali mať rovnaký prístup k príležitostiam k tej infraštruktúre. A činnosti poľského predsedníctva by sa mali synchronizovať s činnosťou Rady a komisie. Naše aktivity na tento rok sa zaoberajú alebo týkajú sa nového rámcového programu, ktorý nazývame Horizont. A tento rámcový program, nový program by mal byť e, jednoduchší, priateľskejší e, k tým používateľom, ľahší na používanie. Naozaj si želáme, aby existovali synergické e, efekty e, medzi týmto rámcovým programom a koheznými fondami. Kohezné fondy sú k dispozícii, alebo teda sú, v právom, sú k dispozícii členským štátom a my by sme chceli zjednodušiť postupy. Postupmi myslím financovanie a žiadanie o, financí na rôzne projekty. Tu by sme chceli veci zjednodušiť v dvoch oblastiach. Jednak v oblasti finančných nástrojov a takisto chceme zjednodušovať nástroje, ktoré sa týkajú administratívnych záležitostí. O tomto sa nebude diskutovať iba na rade, na Európskej rade. Dúfame, že komisia predloží e, prvý návrh e, k tejto téme do konca novembra. Ale to nie je všetko, čo robíme. Takisto chceme zorganizovať viaceré konferencie, takú o, e, veľkú konzultáciu, ak to tak môžem nazvať. A týka sa to toho, čo komisia predstavila v zelenej knihe v Poľsku, e, zorganizujeme zaujímavú konferenciu, ktorá sa nazýva EU Interratio. Bude sa konať 19. a 20. oktobra a počas tejto konferencie budeme diskutovať o príjmaní nového legislatívneho balíka, ktorý bude súčasťou nového rámcového programu. Sme veľmi vďační a oceňujeme všetko, čo urobilo e, maďarské predsedníctvo v téme Euratom. My sa snažíme pokračovať v jeho stopách a nájsť technické riešenia v jednom nariadení. Takisto čakáme na závery a hodnotenie z pilotného programu európskych partnerstiev pre aktívne a zdravé starnutie. O týchto e, záležitostiach budeme e, diskutovať na neformálnej rade v Bruseli. Toto je teda našim cieľom. Chceme, aby sme boli schopní sa dohodnúť na e, tom, ako zladiť individuálne inovačné partnerstva a spoločné programy. Pretože tieto inštitúcie sú do určitej miery podobné, čo do právnej štruktúry niekedy sa odlišujú a našim cieľom je vypracovať nejaké dobré spôsoby práce a preto 10. a 11. oktobra vo Varšave budeme organizovať tretí Európsky inovačný summit. Počas tohto summitu by sme sa um, mali rozprávať práve o takýchto veciach. Aby sme uh, využili plne intelektuálny kapitál, tak musíme využiť aj všetky nástroje, ktoré už Európska únia má k dispozícii, teda efektívnejšie univerzity, efektívnejšie inovácie a výskum. O týchto veciach budeme diskutovať počas prvej ministerskej konferencie, ktorá sa bude konať pred formálnou radou v sobote 20. júla, čiže už onedlho. Ďalej, ďalšie aktivity, ktoré plánujeme. Napríklad e, Združenie všetkých, ktorí sa zúčastňujú na programe Marie Curie. A ďalej sa bude konať aj konferencia v Krakove. A ktorá bude súčasťou tzv. atomovej kultúry. A, a e, toto všetko nám e, umožní diskutovať o výzvach nového rámcového programu a pomôže nám to vypracovať jeho princípy. My si myslíme, že táto diskusia by mala prebiehať politicky, vedecky aj na univerzitách, v univerzitných kruhoch. Európejský. Myslím si, že je dôležité, aby sa Európsky parlament zúčastňoval tejto diskusie a pevne veríme, že sa nám podarí spoločne sa dohodnúť na určitom postupe, predsa pôjde o budúcnosť európskych inovácií. A tieto inovácie sú veľmi dôležitým základom hospodárskeho rastu. Toto je veľmi dôležité v súčasnosti, keď e, je situácia zložitá pre Európu a musíme si uvedomiť, že toto je jedno z najdôležitejších riešení. A O tomto nie je nevyhnutné viesť nejako veľa rokovaní, lebo tento princíp nie je vôbec kontroverzný. Všetci zhodneme na tom, že inovácie sú veľmi prospešné. Chcela by som ešte povedať, že ja som pripravená na vaše otázky, komentáre. Veľmi rada si vypočujem aj váš názor na prípadné problémy, ktoré by parlament videl v tejto oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť. Frau Ministerin, Darf mich herzlich bedanken. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Hovorili ste tak povediac ako z duše prítomných. Vieme, že budúcnosť Európy bude závisieť veľmi od toho, či v oblasti výskumu a inovácií dosiahneme to, čo sme si vzali. To bude rozhodujúce, preto je dôležité nielen o tom hovoriť, ale to aj dokázať v rámci politických aktivít. Ako prvý má slovo kolega Gierek. E, dzień dobrý, pani minister. E, Ďakujem pekne. Pani ministerka, chcel by som vám povedať, že som skutočne veľmi rád, že ste prišli medzi nás ako bývalá kolegyňa a ako známy odborník na právo. Prišli ste Sem ako zástupkynia polského predsedníctva ste zodpovedná za dôležitú oblasť, za vedu, výskum, inovácie. To sú všetko dôležité témy pre Európsku úniu, ako aj pre vnútorný trh. Sú to práve inovácie, ktoré e, určia to, či skutočne sme konkurenteschopní, ale je tu ešte jedna vec a pokúsim sa to trošku e, objasniť je tu niečo, čo má veľký vplyv na politiku inovácií. Tu sa nachádzame na výbore ITRE. To je výbor, ktorý sa na jednej strane zaoberá priemyslom, vedeckým výskumom a otázkami energetiky. Chcel by som vám povedať, že je tu istá vec, ktorá dominuje v rámci našich aktivít, v rámci aktivít tohoto výboru a musím povedať, že mám taký pocit, že je tam určitá chyba, je tam určitý problém, e, ktorého sme sa dopustili v rámci tohoto princípu. No, nazvime to doktrínou. Táto doktrína vedel, viedla k určitým iniciatívam. Boli tu vlajkové iniciatívy, a chcel som sa spýtať, či táto doktrína je skutočná, či existuje, či je reálna. A keď si položíme túto otázku, tak tu ide o to, že či skutočne napríklad CO2 ovplyvňuje klímu a spôsobuje klimatické zmeny. Počas polského predsedníctva sa uskutoční zasadanie v Darfure, bude to Medzinárodný výbor pre klímu. Budú aj ďalšie stretnutia samozrejme na túto tému a po každý krát zástupcovia Európskej únie sa nepresadili z rozličných dôvodov. Jeden z dôvodov, prečo sa nepresadili, bolo to, že začali vlastne zlým spôsobom. Išlo o to, že, že tvrdili, že musíme znižovať emisie CO2. Ja súhlasím s tým, že treba znižovať emisie, ale musíme reagovať tak hysteri- hysteri- hystericky, ICCP, to je medzinárodný panel, ktorý sa zaoberá výskumom v oblasti klimatických zmien a oni sa opierajú o jednu vec a oni sa opierajú o vplyv CO2 na klímu, ale sú tam aj ďalšie faktory. Je tam minimálne 100, ak nie viac, faktorov, ktoré podobným spôsobom ovplyvňujú klímu. Takže tie predpoklady, z ktorých vychádza tento panel sú nesprávne. Toto nie je dobré východisko pre vedecký výskum. Pani ministerka, dovolte, aby som vám niečo navrhol. Keďže vieme, že to stretnutie v Darfúre sa uskutoční počas polského predsedníctva. Nemyslíte si, že mali by sme vytvoriť náš vlastný európsky panel, ktorý sa bude zoberať klimatickými zmenami, kde budeme používať rozličné parametre, vedecké metódy. Ja si myslím, že takýto európsky panel by mal analyzovať, čo je vlastne zodpovedné, hlavne zodpovedné za klimatické zmeny. Myslím si, že mali by sme sa snažiť eh, nejakým spôsobom zmeniť náš postup, lebo musíme si uvedomiť, že je dôležité spolupracovať v tejto oblasti, a to sú všetko témy, ktorými sa zaoberá náš výbor a tu sa dostávam v záveru. Dovolte, aby som spomenul jeden príklad. Inovácie nám pomôžu znížiť emisie CO2, ale inovácie by nám mohli napríklad pomôcť aj v oblasti prispôsobovania sa klimatickým zmenám. A jednoducho ľudstvo zažívalo vždy klimatické zmeny. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, teraz pán Marcinkievič. Ďakujem, pani predsedajúci. Vítame pani minister. Itre. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte medzi nami, pani ministerka. Chcel by som položiť otázku, ktorá sa týka jednej témy, na ktorej už dlho pracujeme na našom výbore. Ide tu o spoločný strategický rámec pre európsky rozpočet v oblasti inovácií a výskumu. Mám viacero krátkých otázok. Prvá otázka vlastne nadviazuje, nadviazuje na to, čo ste spomenuli v rámci vášho úvodu. Ide tu o zjednodušenia oblasti rámcového výskumného programu. Vy ste spomínali aj administratívne a finančné zjednodušenia. Sú tu určite aj ďalšie oblasti, kde by sa dalo vykonať e, zjednodušenie. No a potom ďalšie veci, ďalšia otázka sa týka synergických efektov v rámci e, e, rámcových výskumných programov a ide o to, aby sme vybudovali v Európe e, našu vlastnú výskumnú infraštruktúru, aby sme stali lídrami na svete. Akým spôsobom by sme mali postupovať, aby sme vybudovali v Európskej únii takúto infraštruktúru? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Carvalho. Uh, like to... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka, za podrobnú, podrobnú prezentáciu programu polského predsedníctva v oblasti výskumu a vedy. A rada by som sa spýtala na mm, postup zjednodušenia. Som veľmi rada, že zjednodušenie vôbec postupu legislatívy a tak ďalej, štruktúra systémov, to je jednou z vašich priorít My ako parlament sledujeme mm, implementáciu týchto opatrení, pretože si myslím, že by sme mali politicky podporovať komisiu tak, aby k tomu zjednodušeniu skutočne došlo. Existuje 71 odporúčaní v správe a komisia implementovala 3 opatrenia. Ďalších 40 odporúčaní je v správe pána Odyho. A my dúfame, že ďalšie opatrenia sa budú implementovať v budúcnosti, pretože v súvislosti s niektorými odporúčaniami je potrebné pozmeniť aj finančné nariadenie. Vytvorí sa neformálna skupina a my samozrejme celý tento proces budeme sledovať. Ja mám otázku na rozpočet. V parlamente sme odhlasovali návrh že náklady na budúci program sa zdvojnásobia. Hovoríme o 100 miliardách eur, pretože súčasný 7. rámcový program mal 50 miliard. a v súčasnosti sa hovorí o 80 miliardách a niektoré členské štáty chcú nárast tohto rozpočtu, iné chcú skromnejší rozpočet. A mňa by teda zaujímalo, aký máte názor na to rokovanie, ako vidíte tie synergické efekty, napríklad pôsobenie so štrukturálnymi fondami pretože štrukturálne programy majú k dispozícii 60 miliárd eur, ale majú veľmi malú mieru realizovateľnosti. Tak ako by sa dali prepojiť tieto dva programy, aby došlo k väčšej synergii a ako by sa aj tieto inovované výrobky mali dostať rýchlejšie na trh. Ďakujem. Bohužiaľ, musím upozorniť na to, že otázky môžeme klásť veľmi stručne, len minútu alebo dve, lebo potom nebude čas na odpoveď. Teraz pán Ody. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka, ďakujem za vašu návštevu. Mám tri otázky. K priebežnej revízii 7. rámcového programu hovorí sa o 30 miliard eur, ktoré treba minúť. Parlament zaslal Európskej komisii svoj názor. Tak ako komisia 1. júla urobila e, zakázky alebo vydala teda, či súhlasíte s ním alebo aký máte na to názor. Druhá otázka. Rokovania o budúcich finančných perspektívach. My sme chceli prejsť členskými štátmi a potom jednotlivé prvky, ale ako vy v tých rokovaniach vidíte, že tie členské štáty, či chcú alebo nechcú viacej poeurópčiť ten výskum a vývoj a potom k Euroatomu. Je tam projekt Euroatomu, ktorý má rovnaké trvanie ako ten 7-ročný, ale v podstate pôvodne teda je to len 5 rokov, nie je 7 a či ako vy vidíte túto tému a či to podporujete v rade? Pani Kolárska-Bobinská. Ja teraz srdečne nevítam pani minister v parlamencie. Chcel by som srdečne privítať vás, pani ministerka, medzi nami. Neviem, či to viete, ale pani Kudrická vypracovala jednu z najlepších reforiem v Polsku. Bola to reforma vyššieho vzdelávania. Bolo to zložitejšie ako reforma banického sektora. No a chcela by som položiť nasledovné otázky. otázky. Náš výbor diskutuje častokrát o viacerých otázkach a niekedy dochádza k určitému napätiu. Preto je dôležité vedieť, o čom hovoríme, čo sa týka eh, budúcnosti a pokroku eh, budeme sa riediť princípom excelentnosti, či by to teda mal byť ten najdôležitejší princíp pre nás, ak áno, čo spravíme preto, aby sme tento princíp naplnili. To, tento princíp je veľmi dôležitý z hľadiska inovácií, konkurenceschopnosti a vzdelávania. Čo by sme teda mali spraviť na to, aby nové členské štáty, teda tie členské štáty, ktoré nemôžu plne čerpať európske fondy, nemôžu sa aj zúčastňovať týchto fondov, ako by sme mohli zapojiť do aktivít tieto štáty? Niekedy bolo dobre trošku na ne aj zatlačiť, niekedy bolo dobré nejakým spôsobom podporiť tieto štáty a e, musíme konať, aby sa ten rozdiel nezväčšoval. Ďakujem pekne a teraz pani Jordan Cizel. Kudrická, mám tri uprašania. Prvo... Ďakujem pekne, pani ministerka. Chcela by som vám položiť tri otázky. Prvá otázka už bola teraz načrtnutá. Vy ste spomínali, že sa e, budete zasadzovať za to, aby bol, platili rovnaké podmienky pre všetkých. Niektoré regióny Európskej únie zaostávajú. Vy ste povedali, že chcete v tejto súvislosti presadiť príslušné benchmarky a že chcete e, tomuto problému venovať pozornosť počas vášho predsedníctva. Vy ste rovnako aj povedali, že vedecký a inovačný potenciál členských štátov musíme využiť. Toto je nová vec, vy by ste totiž to chceli hodnotiť aj ten potenciál, nie len aktuálnu situáciu vedeckej excelentnosti v jednotlivých členských štátoch. Mňa by zaujímalo, či som to správne pochopila a či by ste mohli k tomu povedať ešte niečo viac. Potom druhá vec. Vy ste hovorila, hovorili o kohéznych fondoch a o výskumu. Mohli by ste nám niečo povedať o výskumných programoch a o prepojení s Technologickým inštitútom CIP, potom s programom pre, pre konkurenceschopnosť a inovácie, kde vidíte vy synergie. A potom ešte ďalšia otázka. Vy ste vravali, že v Polsku ste venovali veľkú pozornosť mladým ľuďom, mládeži. To je veľmi dobré, samozrejme ale vidíme, aké sú problémy u mladých ľudí, je tam veľká nezamestnanosť, častokrát ľudia nevidí žiadnu perspektívu. Aká je teda situácia v Polsku, aké opatrenia by ste chceli navrhnúť Európe, aby mládež videla lepšie perspektívy? Ďakujem pekne a teraz pani Hibner. Ďakujem pekne. Pani ministerka, srdečne vás vítam na našom výbore. Čo sa týka rozvoja a výskumu, to je jediný spôsob, ktorý nás môže priviesť hospodárskemu rastu v Európe. Výskumníci a výskumné jednotky sa snažia vykonať všetko, čo je v ich silách, snažia sa podporiť aj priemysel. Aký je váš názor? V Európe máme veľmi prísne kritéria, máme veľmi ambiciozne ciele a okrem toho tu máme ešte únik mozgov z Európy, tak vedeckých, ako aj z priemyslu. To znamená, že dôležité sú projekty kofinancovania a tieto výskumné jednotky, e, ktoré máme častokrát pracujú iba pre priemysel. Nemáte obavy z toho, že potom, ako sa náš priemysel delokalizuje, tak vlastne budú čoskoro e, nasledovať aj výskumné jednotky a jednoducho zmiznú. Ešte naša podpredsednička, ja nech sa páči. Parte mia je un apprezzamento per le cose che lei ha detto. Ak dovolíte, ja by som e, rada pozdravila pani ministerku. Oceňujem veľa bodov, ktoré ste spomenuli, rovnako ako aj komentáre kolegov. Hlavne, že je potrebné posilniť tie spoločné programy. Hovorilo sa o europeizácii výskumu a vývoja. A ja som toho názoru, potrebovali by sme spoločný program. Napríklad Alzheimer je to prvý pilotný projekt v tomto zmysle, ale je veľmi ťažké presvedčiť členské štáty, aby išli týmto smerom. Všetci chcú spolupracovať na nižšej úrovni A čo by sme mali vlastne urobiť, aby sme prehlbili mm, výskum, vývoj, aké podnety rozvíjať, aby sme takto pracovali v Európe. Potom aj sociálna práca, je to aj v Únii pre inováciu. Myslím si, že Európska komisia má neveľmi jasné predstavy o tom, čo to môže všetko znamenať, buď všetko alebo nič, no ale uvidíme, aké iniciatívy by sme mohli zrealizovať a ako sociálnu inováciu by sme mohli použiť aj na hospodárske oživenie, na dosiahnutie väčšej spoločenskej zodpovednosti firiem a tak ďalej. A všetky tie synergie v hlavných zdrojoch a v kapitolách rozpočtu Vieme, že mnohé členské štáty majú teraz ťažkosti a teraz nie je koordinovaný prístup európskym fondom, ale keby bola takáto koordinácia, tak by sa aj lepšie využívali aj na lokálnej úrovni, lebo ak dochádza k nejakému prekryvaniu, tak potom tieto európske fondy sa nevyužívajú účinne. Ďakujem. Ďakujem. Milá pani ministerka, vážení kolegovia, moja otázka sa týka hodnotenia 6. výskumného rámcového programu. Ide o takú medzisprávu 7. rámcového programu. Tlmoč, áno, počuť tlmočenie. V tom 6. rámcovom programe sa povedalo, že, teda, že treba podporovať výskumné ústavy a univerzity, ale 20 prostriedkov by sa malo rozdeliť aj medzi malé a stredné podniky a cieľom Európskeho parlamentu bolo, aby sa uľahčil prístup MSP k finančným prostriedkom EÚ aj v oblasti podpory výskumu. A išlo o to, aby sa tieto prostriedky navýšili. Ale cez tie fondy máme menšie možnosti prístupu. Ja som bol spravodajcom v tejto téme v oblasti univerzita. Otázka je, či polské predsedníctvo ráta aj z MSP do budúcnosti a či vidí, kde by sme a ako by sme mohli konať. A teraz má slovo pani ministerka na odpoveď, nech sa páči. Ešte máme 15 minút padla tu séria veľmi ťažkých otázok. Dúfam, že sa vám podarí na ne zodpovedať. Um, bardzo srdečne ďakujem za predstavenie. Ďakujem pekne za všetky položené otázky a komentáre. Všetky tieto otázky a komentáre potvrdzujú to, že máme pred sebou skutočne veľké množstvo dôležitých víziev. Chcela by som začať tým, že poukážem na dve otázky, ktoré boli položené pani Carvalho, ako aj pánom Markinčevičom, lebo sú to otázky, ktoré sa vlastne do určitej miery prekrývajú. Obidve otázky sa na jednej strane týkali politiky zjednodušovania Išlo tu o zjednodušenie a obidve otázky sa týkali toho, že je nevyhnutné hľadať ďalšie finančné možnosti. Keď hovoríme o zjednodušovaní, je skutočne pravda, že si veľmi ceníme správu pani Carvalho, ktorá sa týka zjednodušovania. Je tam 71 odporúčaní a tieto sú veľmi dôležité. My vieme, že samozrejme implementácia nie je vôbec jednoduchá, ich implementácia nie je vôbec jednoduchá. A keď jeden z, jedna z hlavných prekážok na ceste k dosiahnutnú excelentnosti a k dosiahnutiu finančnej podpory sú práve tie zložité pravidlá, tak vlastne našou prioritou malo byť zjednodušiť tieto pravidlá, aby boli jednoduchšie pre užívateľov a aby sa finančné pravidlá zjednodušili. Musíme si uvedomiť, chcem vám povedať, že vlastne máme určitú pracovnú skupinu v rámci nášho predsedníctva, ktorá sa zaoberá práve takýmito otázkami. Oni prišli s niekoľkými konceptami a v rámci toho máme novú metódu, ktorá sa týka výpočtu, kde sa e, zohľadňa tzv. paušálne sumy, kalkulácie paušálnych súm, a to preto, aby najtalentovanejší vedci a výskumníci mohli začať pracovať. Dôležité je, aby sme umožnili lepším spôsobom využívať fondy, ktoré sú v dispozícii. Počas nášho predsedníctva sa zameriame na to, aby sme odstránili formálne, ale aj právne bariéry. A z tohoto hľadiska my pozorujeme snahu harmonizovať postupy sú to postupy, ktoré sú e, vlastne v tom rámcovom programe, ale ide tu aj o výdavky, ktoré sa týkajú výskumu, a vzdelávania, sú to prostriedky, ktoré idú z štrukturálnych fondov. Tam chceme dosiahnuť tiež harmonizáciu. No a chcela by som poukázať na nasledovnú otázku, ktorá bola položená. Niekedy tu vzniká dojem, a že zabezpečíme jednotný postup všade. No to asi bude ťažko možné, ale ak by sa podarilo, aspoň približite pravidlá, aby tu boli pravidlá pre hodnotenie produktov a tak, bol by to už veľký úspech pre Európsku úniu. A tie stanovené finančné prostriedky by sa mohli využívať lepším spôsobom sú tu prostriedky štrukturálnych fondov, z fondov rámcového programu a okrem toho tu máme ešte národné zdroje členských štátov. Preto je veľmi dôležité, aby členské štáty uskutočili štrukturálne reformy a to preto, aby sa zosúladili tie postupy a aby tie nové postupy v rámci nového rámcového programu boli jednoduchšie, aby sa dali lepšie uplatňovať. Zároveň si musíme uvedomiť, že členské štáty tu zohrávajú dôležitú úlohu. Samozrejme, že existujú nástroje, ktoré zo svojho charakteru, už vlastne kde vyplýva z ich charakteru, že prepájajú financovanie z rámcového programu, ako aj z ďalších zdrojov financovania, kde sa využívajú národné zdroje. Tu by som chcela nadvázať, nadviazať na otázku, ktorú položila pani Toja. A ide tu o záležitosť, ktorá sa týka plánovania financovania výskumu. Je to iniciatíva členských štátov, ako iniciatíva Európskej komisie. Tu sa zaoberáme témou, o ktorej sa vedú široké diskusie. Sú to veci, o ktorých sa diskutuje na zasadaní rady. Napríklad v septembri sa uskutoční a rada v Bruseli a uskutoční sa diskusia aj na túto tému. My sme presvedčení, že musíme nájsť také nástroje, ktoré nám na jednej strane umožnia, aby sme lepšie využívali spoločné programovanie a na druhej strane nám pomôžu reagovať na globálne výzvy. To je to, čo spomínala pani Toja. Tie iniciatívy z dola nahor sa môžu uskutočňovať v oblastiach, ktoré zodpovedajú globálnym výzvam. Som si istá, že členské štáty majú záujem. Konec koncov nazbierali určité skúsenosti počas spoločného programovania, a sú tu aj ďalšie finančné možnosti, ktoré sa týkajú financovania takýchto programov. No a komisia prezentu, bude prezentovať určité koncepty, tu sa budú identifikovať globálne výzvy a rada potom sa bude zaoberať hodnotením prvej iniciatívy o partnerstve, ktorá sa bude týkať aktívneho a zdravého starnutia. Toto bude určité usmernenie, aby sme vedeli, ako postupovať ďalej, či by sme mali rozvíjať tieto programy, ktoré sa podarilo identifikovať a či by to malo byť súčasťou partnerstva o inováciách Napríklad sú také témy ako politika v oblasti surovín alebo polnohospodárska politika a tak ďalej. V každom prípade v tejto fáze bez výsledkov hodnotenia prvého programu o aktívnom a zdravom starnutí, je ťažko povedať, aké bude záverečné rozhodnutie rady. Čo sa týka polského predsedníctva, my sa budeme snažiť zabezpečiť koncenzus v tejto oblasti a spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme vytvorili dobré postupy, aby sme dosiahli synchronizované národné ako aj európske zdroje. Boli položené aj ďalšie zaujímavé otázky, ktoré sa týkajú politiky inovácií. Ide tu o inovačnú ekonomiku napríklad. Napríklad profesor Gierek navrhol, aby sa vytvoril európsky panel, ktorý by sa zaoberal analýzou teórií v súvislosti s klimatickými zmenami. Toto sú veci, ktoré by sme mohli zobrať do úvahy v rámci spoločného programovania alebo v rámci ďalších aktivít, ktoré sú spojené s tým, že je nevyhnutné vypracovať novú energetickú politiku. Napríklad môžeme tu ísť cestou inovačných partnerstiev. Myslím si, že mali by sme sa týmto zaoberať, lebo sú tu vedecké dôkazy, ktoré nie sú vôbec dokonalé, sme si to vedomí, a takéto výsledky by mohli spôsobovať isté problémy v oblasti rozvoja. V každom prípade našim cieľom je zabezpečiť harmonizovaný hospodársky rozvoj, rozvoj aby sme vyšli úspešne z krízy. Potom pán Marcinkievič tiež položil otázku. Ja som už hovoril o zjednodušení Hovorila som už o synergii medzi koheznými fondami a horizontálnymi programami. V každom prípade je skutočne zásadné, aby som doplnila ešte jednu informáciu. Pre nás je veľmi dôležitá európska výskumná infraštruktúra, a jej rozvoj je skutočne zásadný. Napríklad sa uskutoční prvá medziministerská konferencia v rámci neformálnej rady. No a počas tejto konferencie sa budeme snažiť identifikovať najväčšie nedostatky a budeme sa snažiť identifikovať aj pozitívne stránky toho systému, ktorý fungoval v minulosti. A nebudeme postupovať len z hľadiska regionálnej lokalizácie. Chceme mať rozvojovú politiku, ktorá bude inteligentná, chceme mať inteligentnú špecializáciu jednotlivých regiónov, vychádzajúcich silných stránok a zo špecifických okolností. Samozrejme dôležité je zohľadniť aj už existujúcu infraštruktúru, alebo tú infraštruktúru, ktorá sa vytvorí v dohľadnej budúcnosti. Dôležité je koordinovať tieto aktivity tak na úrovni EÚ, členských štátov, ako aj regionálnej úrovni. Toto je skutočne zásadné a to preto, aby sa neopakovali niektoré aktivity, aby tu nedošlo k prekrývaniu. Potom ešte ďalšia vec. Tu ide o to, aby sme umožnili mladým vedcom sa zúčastňovať všetkých týchto aktivít. A musia to byť vedci zo všetkých členských štátov. Viem, že pán predseda, musím sa dostať záveru, ale myslím si, že zo stredného hľadiska by sme mohli vybudovať túto infraštruktúru. Máme tu určité skúsenosti. Dôležité je otvoriť túto infraštruktúru mladým vedcom. Teraz otázka pani Jordan Cizel. Vy ste sa pýtali na to, akým spôsobom budeme hodnotiť výskumný potenciál, ako budeme riešiť nezamestnanosť u mladých ľudí. Samozrejme, tu sú rozdielne metódy na meranie výskumného potenciálu v Európe. My si myslíme, že tie modely, ktoré máme, ešte nie sú perfektné. Pevne veríme, že komisia príde s určitými novými integrovanými kritériami, kde sa budú hodnotiť úrovne inovácií a vychádzajúc z toho by sme mohli potom ďalej špecifikovať špecifikovať, kde sa nachádza efektivita, vďaka čomu sa dosahuje. Ide tu efektívne využívanie národných prostriedkov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu k Európskej únii, Európskej úrovni. Tu ide o to, aby sme mali dobrý výskum, aby sme to mali dobré výsledky, dobré služby, aby sme to mali ponúknuť trhom. Tu ide o to, ako zahájiť výskum a musíme merať e, výskumný potenciál v oblasti základného výskumu. Na to musí byť uplatnená iná metóda. Teraz, čo sa týka nezamestnanosti v Európe, myslíme si, Takže toto je jedna z najväčších víziev, ktorú máme pred sebou v Európskej únii. Tu by som vám chcela povedať pár osobných skúseností z Polska. V Polsku sme využili štrukturálne fondy na to, aby sme podporili tých, ktorí by chceli študovať. Dôležité je podporiť mladých ľudí, ktorí by chceli študovať presné vedy, e, exaktné vedy alebo technické technickej oblasti. Máme univerzity, ktoré ponúkajú príslušné štúdijné odbory a kurzy. Máme tu aj vedcov. A musím ale povedať, že je to celkovo zložitá situácia. Tí, ktorí študujú pedagogiku, tam je tiež zložitá situácia. Vieme, že, že je čoraz menej detí v školách, tým pádom asi nie až taký veľký dopyt po učiteľoch. Preto Polsko sa rozhodlo využiť štruktúrálne fondy na to, aby sa podporilo štúdium pre všetkým exaktných vied, a to práve preto, aby absolventi škôl si mohli nájsť prácu. Tu ide o to, ako integrovať týchto mladých ľudí, ako ich zapojiť do európskeho výskumného priestoru. To si bude vyžadovať nové technológie, novú expertízu a tí ľudia, ktorí absolvovali takéto študijné odbory, budú môcť lepšie analyzovať požiadavky pracovného trhu. Trh práce, podnikatelia majú určité očakávania, dopyt po učiteľoch bude asi klesať, možno iná situácia bude v oblasti IT a inžinierov, Ešte tu mám otázku, ktorú položil pán Toerer. Vy ste sa pýtali na malé a stredné podniky a musím vám tejto súvislosti povedať, že možno som to nezdôraznila dostatočne na začiatku, ale toto je vlastne najväčšia priorita polského predsedníctva. My sme si vedomí tej skutočnosti, že tu nejde iba o to, aby sme tu mali aj účasť menších výskumných tímov, ale ide tu o účasť malých podnikov, mikropodnikov, novozaložených spoločností, aby, podnik, aby podniky zakladali študenti, absolventi škôl. A toto je určitý spôsob, ktorý nám pomôže a umožní nám sa dostať ďalej, nakopnúť naše ekonomiky, zabezpečiť to inovácie v Európskej únii. A ja už pozerám na vás, pán predseda, vidím, že ste nervózni trošku, že hovorím už príliš dlho. Pevne verím, že sa mi podarilo zodpovedať všetky otázky. Ak nie, veľmi rada odpoviem aj neskôr. Nereagovala som na to, čo sa pýtala pani Kolárska-Bobinská a zodpoviem to veľmi rýchlo. Samozrejme sú tu mnohé myšlienky, ktoré sa týkajú toho, ako riešiť nedostatočné zastúpenie jednotlivých krajín. Dôležité je mať presné kritéria, ale pevne verím, že počas neformálnej rady sa podarí dosiahnuť to, že komisia nám bude prezentovať určité závery svoje hodnotenia, analýz a tu sa budeme zaoberať aj tým, ako použiť európske prostriedky na výskum a opierajúca z týchto zá, o tieto závery. Potom vypracujeme nové myšlienky, nové koncepty, ktoré sa budú opierať o spolahlivé informácie a z, a závery. To bude všetko. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste ma sem pozvali a musím vám povedať, že ja osobne som sa keby teraz vrátila v čase. Pred rokmi som bola na druhej strane tohoto stola. Bola som členkou Európskeho parlamentu a toto je veľmi dobrá príležitosť pre mňa s vami stretnúť aj som mohla hovoriť teraz z druhej strany stola. My vám ďakujeme, pani ministerka, ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Ďakujeme aj za vaše informácie. Äh, za tohto pol roka určite budeme mať príležitosť, aby sme sa ešte viackrát porozprávali. Ďakujeme ešte raz a želáme všetko najlepšie do teda polského predsedníctva do druhej polovice roka. Four okay? Anna, we need some time. Oh, we are Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dámy a páni, milí kolegovia, myslím, že by sme mohli hneď začať úvodnými poznámkami. Ešte nech sa upraví technika. Myslím a dúfam, že to hneď bude fungovať. Dnes a zajtra máme veľké množstvo partnerov, tak sa musíme postarať o to, aby sme to veľmi rýchlo zvládli, ale je pre mňa veľkou radosťou, že môžem privítať pána výkonného riaditeľa pre Medzinárodnú energetickú agentúru, pán Tanaka, že prišiel ešte pred letnou prestávkou a ja by som ho rád mene nášho výboru privítal. Všetci vieme, že v týchto dňoch máte veľmi veľa práce, že musíte dávať veľa interviú, odpovedať na množstvo otázok, ale viete, že aj v Európe sa vedie diskusia o tom, ako sa zasobovať energiou do budúcnosti a vedie sa aj tiež diskusia o jadrovej energetike. Ako teda hodnotíme celkovú situáciu po japonskej katastrofe? To všetko nás teraz veľmi zamestnáva, ale niekedy máme dojem, že to človeka zamestnáva, ale je veľmi užitočné, aby E, tá zamestnanosť za tie úvahy boli napojené aj na informácie a preto je veľmi dobré, že ste tu dnes medzi nami a dúfame, že nás e, obohatíte o ďalšie informácie. Ja vás srdečne vítam a dám vám hneď slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť pred vašim výborom a zoznámiť sa s analýzou práce našej medzinárodnej agentúry. Naša organizácia sídli v Paríži. Je to Bezpečnostné energetické fórum. A nedávna Misia asi pred dvomi mesiacmi ropného priemyslu sa zrealizovala a išlo o správu členských štátov a vlád v súvislosti e, so situáciou v Líbii a o situácii s nepravidelnými dodávkami ropy. Je tam e, veľa aspektov, ktoré je potrebné vyriešiť. Ja samozrejme veľmi rád odpoviem všetky otázky, ktoré budete mať aj v tejto súvislosti, ale my dnes budeme hovoriť o dopadoch e, havárie vo Fukushime e, v Japonsku, ako ste povedali, bola to naozaj katastrofa, ktorá mala a má veľmi výrazný dopad na celé odvetvie energetiky a všeobecne aj na jadrovú energetiku. Ja ako Japonec sa veľmi ospravedlňujem, že vôbec k tejto havárii došlo, ale zároveň veľmi oceňujem a ďakujem za pomoc zo strany e, všetkých vlád z celého sveta, ktorá nám bola poskytnutá po tom zemetrasení a po jadrovej havárii v, vo Fukushime. V Japonsku teraz pokračuje rekonštrukcia Celá séria hospodárskych aktivít sa oživuje a ja osobne som presvedčený, že Japonsko sa po tejto katastrofe spamätá. Ale v rámci IEA my robíme analýzy alebo budu, budujeme scenáre, čo je veľmi dôležitá aktivita, pretože bez znalosti trhu len veľmi ťažko je možné zadefinovať, aká je potreba ropy, koľko energie potrebujeme, akú politiku odporučiť členským štátom alebo veľkým spotrebiteľom. Takže každý rok robíme takú celosvetovú analýzu spotreby energií. Robí sa to v novembri každého roka. A myslím si, že táto havária samozrejme bude predstavovať jednu obrovskú kapitolu tejto výročnej správy a ja sa sústredím aj v mojich informáciách na tento prípad. Takže aká je súčasná situácia? V súčasnosti nevieme, aká bola skutočná príčina katastrofy. Musíme počkať na to, aby sa urobilo dôkladné vyšetrovanie japonskej vlády aj hraničných, pardon, zahraničných expertov. Je potrebné zistiť, aké tam boli e, problémy, projekčné prístupy a tak ďalej. Teda bude potrebné počkať na tú výslednú správu z vyšetrovania, ale ja som presvedčený, že potom, čo sa bude situácia stabilizovať, tak sa poučíme a budeme vedieť viacej o jadrovej technológii. Pozorovali sme, že významná časť energetického portfólia predstavuje táto jadrová energia, ale po Fukushime mnoho európskych štátov, ale aj iné regióny sa začali zaoberať touto problematikou, začali revidovať bezpečnostné aspekty a tie skoršie scenáre, plány a projekcie sa v súčasnosti javia ako príliš optimistické, takže aj my budeme musieť zrevidovať scenáre vo svetle udalosti vo Fukushime. určite dôjde k spomaleniu výstavby nových e, jadrových zariadení a oveľa skôr sa uzavrú určité zariadenia, ktoré by inak normálne boli v prevádzke. Tiež si myslíme, že analýza situácia v Nemecku a v ďalších krajinách, či už Švajčiarsko, a ďalšie európske krajiny, tak ten vývoj je logický, ale zároveň pozorujeme aj silnú angažovanosť niektorých európskych krajín, Francúzsko, Švedsko, Fínsko, niektoré východoeurópske štáty alebo USA a podobne, rovnako ako Čína, India, Juhoafrická republika, Rusko. To všetko sú štáty, ktoré majú naďalej v pláne používať, využívať jadrovú energetiku. V rámci našich scenárov v tejto situácii môžeme skonštatovať, že elektrárne, ktoré sú teraz vo výstavbe, tak tam sa bude pokračovať, ale e, nové zariadenia, a nové projekty v rámci OECD, tak tam bude spomalenie. ale bude to mať oveľa menší dopad napríklad v tých rozvíjajúcich sa ekonomikách, ale ak chceme si vytvoriť taký obrázok, tak aký to bude mať dopad na globálne energetické trendy, na náklady na cenu elektriny, na diverzifikáciu na palivový mix a čo to teda bude znamenať v oblasti boja s klimatickými zmenami a emisiami CO2. Svetový výhľad na tento aj budúci rok bude znamenať, že sa podrobnejšie pozrieme na jednotlivé štáty a na ich perspektívy a analýzy a jadrové scenáre sa určite zredukujú. Čo vlastne očakávame, ak štáty OS, OECD znížia svoju kapacitu expanzie a ak sa zachovajú niektoré jadrové zariadenia, tak bude asi o polovicu menej nových zariadení než sa pôvodne uvažovalo v rámci z toho scenáru nových politik. Ten scenár, taký pravdepodobný scenár, ktorý bral do úvahy tú najmenej ambicioznú hranicu alebo najmenej ambicioznú variantu skodanie. Taký pravdepodobný scenár. a podľa toho scenára sa očakova, očakávalo 60 e, gigawatov nových kapacít, 360, a to vrátanie náhrady starých zariadení, ale podľa zníženého scenára sme to znížili na polovicu z tých 360 na 180 gigawatt nových výrobných kapacít podľa toho zniženého jadrového scenára. Tá svetlo-žltá časť na grafe, tak to je budúca možná kapacita jadrových elektrární v budúcom období a v rámci energetického mixu dojde k poklesu z, zo 14 na 10 tej jadrovej energie. A čo to vlastne znamená? Z pohľadu obchodovania, z pohľadu cien a z pohľadu emisí CO2. Tu vidíme ostatné zdroje energií a paliva, a predpokladáme, že zníženie podielu jadrovej energetiky sa nahradí tretinou uhlím, tretinu plynom a tretinu obnoviteľnými zdrojmi. Ak samozrejme budeme vychádzať z toho, no tie ceny budú rozdielne, ale predpokladáme, že každý z týchto troch zdrojov nahradí jednu tretinu toho výpadku jadra. A to buď bude znamenať navýšenie zo 30 miliónov tón uhlia na viac, čo asi zodpoveda celej austrálskej produkcii za rok. Takže by sme ešte potrebovali jednu Austráliu navýše v roku 2035, pokiaľ ide o plyn budeme potrebovať 80 miliard eh, metrov kubických plynu na viac. A čo odpoveda súčasnej produkcii plynu v Katare? Takže budeme potrebovať ešte jeden Katar v tom roku 2035. To je tiež zaujímavé. A tie obnoviteľné zdroje, tam bude potrebné 460 terawatt hodín navyše, teda 5 krát celonemeckú produkciu obnoviteľných zdrojov, takže 5 krát, než je súčasná produkcia. tak je dopad e, toho scenára zníženia využívania jadrovej energetiky a navýšenia ostatných zdrojov. A to zároveň znamená zdraženie plynu uhlia a bez pochyby aj zdraženie obnoviteľných zdrojov, pretože tieto zdroje všeobecne sú drahé. A to jasne ukazuje, že elektrická energia bude oveľa drahšia. A tu vidíme výpočty emisí CO2. Tá svetlomodrá farba, to je scenár nových politík. konštatujeme stabilizáciu, ani nie tak pokles, ako by sme potrebovali o tie 2 stupne Celzia. Ale v porovnaní s novou politikou a vzhľadom na zvýšené využívanie uhlia a plynu, tak ten znížený scenár znamená nárast o 30 gigaton CO2 naviac, teda 30 viacej emisí z elektrární v roku 2035. Až teda v tomto období. Pokiaľ ide o emisie CO2, to zníženie o polovicu do roku 2050, to je ten cieľ, ktorý je stanovený, tak to bude naozaj veľmi ťažké dosiahnuť. A v roku 2035 za predpokladu rozvoja e, zachytávania a skladovania uhlíka, tak to bude všetko dôležité, pretože sa predpokladá, že v roku 2050, nie 35, v roku 2050 na dosiahnutie redukcie emisí o 50 to bude znamenať 50 elektriny z obnoviteľných zdrojov a tá druhá polovica by musela byť buď jadrová alebo CCS, ale ak bude toho jadra menej, tak bude, oveľa, bude potrebné oveľa viacej to CCS. Otázka je, ako do toho investovať, ako stanoviť uhlíkovú daň. To všetko budú významné politické rozhodnutia v plynovom sektore. A tu je súčasná analýza pre Nemecko. Nemecko prijalo ambiciozne rozhodnutie ukončiť s jadrom do roku 2022. Ak by sa to zrealizovalo, tak ako prvé Nemecko zníži spotrebu o 10 úsporami a zvýšením efektívnosti pri e, zachovaní rastu ekonomiky a, a pri tých úsporách je to aj tak veľmi náročný cieľ a tá čierna farba, ktorá predstavuje jadro, tak to by sa malo nahradiť obnoviteľnými zdrojmi. To je tiež veľmi ambiciózny cieľ a ten nemecký cieľ na zníženie emisí CO2 by znamenalo zníženie spotreby uhlia a plynu. Ale podľa našich výpočtov ďalší dovoz 16 miliard kubikov plynu v roku 2022 na to, aby sa to uhlie nahradilo. To síce Rusko poteší, ale vyvolá to obavy z hľadiska energetickej bezpečnosti nielen pre Nemecko, ale aj pre celú Európu, pretože vieme, že celá elektrická sieť je prepojená, energetická sieť, európska energetická politika chce síce viacej využívať obnoviteľné zdroje z bezpečnostných dôvodov, a spoločný energetický trh v Európe potrebuje posilniť práve ten bezpečnostný aspekt. Takže rozhodnutie jedného štátu a to rozhodnutie takéhoto zásadného druhu má samozrejme vplyv vďaka tej spoločnej sieti aj na iné štáty. Takže nemecké rozhodnutie budeme musieť samozrejme rešpektovať, ale musí sa veľmi dobre koordinovať v rámci Európskeho spoločenstva. Ďalší bod sa týka toho, či sa budú budovať jadrové kapacity nové. To nie je nízko jadrový scenár, ale nový politický scenár. V súčasnosti sa najviac stávajú jadrové elektrárne v Číne, ale po roku 2020 sa zvyšuje ten modrý stĺpček a to súvisí s tým, že potrebujeme nahradiť zastaralé jadrové elektrárne v krajinách OECD. Takže je potrebné urobiť veľké investície ale v tom našom scenári nízkeho využívania jadra sa táto časť zniží na polovicu, takže dojde k veľkému posunu a k budovaniu jadrových zariadení v krajinách mimo OECD. Tiež je potrebné a budeme musieť sa zaoberať otázkami šírenia jadrových zbraní pretože ide o bezpečné využívanie jadra a to je ťažké v týchto krajinách zaručiť. Túto prísvitku používame na to, aby sme ukázali, aká je vízia, zároveň výzva pre trvalú udržateľnosť. Tá červená čiara, ktorá smeruje nahor, tá línia, to je bežný scenár, a tá spodná čiara to je scenár 450. A čo to znamená? To znamená scenár zníženia emisí CO2 na polovicu v roku 2050 a tá modrá čiara to je scenár novej politiky a tá červená bodka ukazuje, čo je tzv. Čo je tzv. nízkojadrový scenár. A to teda znamená, že CO2 bude o niečo, o maličko vyššie než v prípade toho normálneho scenára. Potom máme zlatý vek plynu. Prečo? To súvisí s tým, že budú veľké dodávky plynu napríklad z pobrežných oblastí a tiež bude obrovský dopyt po plyne v Číne z Brlice oveľa viacej, než sme si predstavovali. A takéto využívanie plynu pri CO2 bude viesť k tomu, že samozrejme z plynu budú emisie CO2, ale je to len o niečo menej než ten scenár novej politiky. Ale je to aj tak vzdialené toho scenáru 450. My potrebujeme obrovské investície do obnoviteľných zdrojov, do CCS a tak ďalej, ak jadro bude menej k dispozícii. Napriek tomu si myslím, a teda práve preto si myslíme, že tá situácia bude veľmi zložitá a prakticky nebude možné dosiahnuť za nízkeho využívania jadra toho scenára 450 a jeho cieľov. Naša analýza teda ukazuje, Keď uvažujeme o energetickej bezpečnosti a o bezpečných dodávkach, tak by sme mali uvažovať e, o tom globálne, pretože nemôžeme inak zabezpečiť energetické dodávky tak, aby sa zabezpečili dodávky. Musíme samozrejme brať do úvahy aj tú jadrovú energiu, ale nesmieme zabúdať aj na plyn, na CCS a a musíme sledovať všetky tieto alternatívy, aby sme dosiahli, dosiahli tie bezpečné dodávky, tak musíme využiť naozaj všetky zdroje. Ďalším signálom je, že treba postupovať nie na báze jednej krajiny, ale na základe jedného regiónu, napríklad Európy. A Európa ukazuje, že energetická bezpečnosť by sa mohla zaručiť, ak bude dobre fungovať prenosová sieť a budú sa využívať rôzne energetické zdroje a keď bude Európa hovoriť s dodávateľmi jedným hlasom a ja si myslím, že toto je naše kľúčové odporúčanie po katastrofe vo Fukushime. Ďakujem za pozornosť. Dank für diese klare Analyse. Ďakujem pekne, pán Tanaka, za túto veľmi jasnú analýzu. Mali by sme využiť príležitosť a položiť vám otázky. Nech sa páči, pani Karváľo. Ďakujem pekne, pán Tanaka. Tá prezentácia bola veľmi jasná. Mám jednu otázku, ktorá sa týka tej technologickej cestovnej mapy, ktorá vznikla na základe tohto scenára. Vy ste hovorili o jednej z technológií CCS a ako som pochopila z vášho scenára, nie je isté, či to bude rok 2050, či to bude 50 vo výrobe elektriny a či už budeme mať CCS k dispozícii a k tým ďalším technológiám musíme samozrejme zvážiť vývoj tých technológií, lebo ak chceme bojovať proti klimatickým zmenám v tom nízkojadrovom scenári, tak musíme dosiahnuť v týchto technológiách prelom, prielom, inak tie ciele jednoducho nesplníme. Mohli by ste nám to objasniť? Ďakujem. Mm, možno by bol, mohol pán Tanaka odpovedať i hneď, lebo budú veľmi rozdielne tie otázky. Ďakujem. Áno. CCS je jedna z kľúčových technológií. Musíme stále ísť cestou nových pilotných projektov, demonstrácií. Musíme dokázať, že CCS je technológia, ktorá je dobrá, že je možné skladovať uhlík bez únikov a pri tých cenách uhlíka tých 50 či 70 dolárov za tonu tieto technológie asi nebudú správne, ale to je oblasť, kde treba vyvinúť väčšie úsilie, ale máme aj iné technológie, ktoré sú potrebné na to, aby sme mali potrebný mix. Obnoviteľné energie sú jedným z týchto zdrojov potrebujeme aj solárnu energiu, fotovoltaickú a ďalšie zdroje a vyvíjať tieto technológie. Ale určite je možné toto aplikovať inovatívnejším spôsobom. Myslíme si, že je tiež dôležité brať do úvahy potreby spotrebiteľa, aby sa usporila energia pri doprave, pri prenose. Tu všetko sú dôležité nové technológie na to, aby sme dosiahli úspory. Tiež musíme využívať technológie inteligentných sietí, potrebujeme trhy, ktoré budú navzájom prepojené, správne manažovať dopyt, A tam v tomto všetkom to CCS má samozrejme svoj veľký význam. sú určité technológie, ako je hydropooling, teda vodíkové technológie a technológie uskladňovania, ktoré by sme mohli kombinovať s inteligentnými sieťami a tieto by nám dali tú väčšiu flexibilitu na elektrickom trhu. Teraz si môžeme zobrať vždy naraz dvoch alebo troch rečníkov. Ďakujem, pán predseda. Tá takmer posledná pripomienka pána Tanaka bola taká, že 450 ppm tento scenár je takmer nemožný a ja by som chcela vedieť, čo si vymyslíte o tom, čo môžeme urobiť, aby sme tento scenár splnili. Ďakujem. Veľmi dobrá otázka. My sa nedomnievame, že je to nemožný scenár, je to prakticky nemožné, ale s otáznikom. Ešte je to stále možné technicky, ale musíme e, do toho vložiť veľa peňazí a investícií, aby sa zrealizoval ten scenár. Takisto si myslíme, že vyjednávači počas klimatických vyjednávaní musia vyviať oveľa väčšie úsilie Potrebujeme e, prístup z dola nahor a nie prístup z hora nadol. Musíme si splni- e, teda stanoviť ciele a ciele e, musíme agregovať podľa štátov. Je tu taká situácia, že tu máme čínsku a americkú politiku a bohužiaľ preto ten prístup z hora nadol nebude fungovať. Aspoň zatiaľ nie. Keďže situácia vyzerá takto, tak navrhujeme postup z dola nahor, pretože tieto technológie ako uholné alebo plynové elektrárne ak e, sa k ním obrátime, tak to zabetnujeme na 30-40 rokov a nemôžeme potom zmeniť zdroje CO2. Iba, že by sme k ním pripojili určité opatrenia, napríklad CCS, aby tieto elektrárne mohli e, mať aj také tzv. retroaktívne e, vybavenie tým, že by boli sprevádzané technológiou CCS, keď bude uvedená na trh. Potrebujeme využívať e, vedomosti, ktoré máme, inak naozaj nedosiahneme cieľ 450 ppm. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, pojem energetickej bezpečnosti. Čína to myslí vážne s používaním plynu, pretože vedia, že ropa nevydrží navždy a je špinavé, takže musia využívať viac plynu, aby um, vyhoveli životnému prostrediu, ale aby si zabezpečili aj energetickú bezpečnosť. Čína naozaj zavádza veľmi prísne opatrenia energetickej účinnosti, pretože nemôžu využívať e, ropu alebo plyn alebo uhlie takým spôsobom ako v minulosti, pretože ak by Čína pokračovala v starom scenári, ceny týchto energetických zdrojov by rapidne vzrástli. Čiže Čína musí zabezpečiť svoju energetickú bezpečnosť, musí preto vnútorne doma veľa urobiť. Tieto domáce opatrenia v Číne by sme mali podporovať. Teraz toto o, v dnešnej dobe voláme namas. E, my to chceme podporovať. Teda v mene energetickej bezpečnosti môžeme sa postupne dopracovať k cieľu udržateľnosti. Možno pôjdeme v budúcnosti smerom k tomu cieľu 450 PEPM. Čiže takéto múdre opatrenia sú veľmi dôležité v tomto okamihu. Pán Korea de Campos. E Ďakujem pekne, pán Tanaka. Bola to naozaj excelentná prezentácia a aj pre nás veľmi užitočná. Ja mám dve otázky. Poprvé, Tie posledné grafy na to obdobie 2020 a neskôr do obdobia roku 2020, tak tam sa uvažuje o raste používania jadrovej energie v Číne a po 2020 vidíme, že tá krivka ide dole. A to vaše vysvetlenie bolo veľmi zaujímavé. ale v porovnaní s ďalšími krajinami, napríklad krajinami OECD, tak mám pochybnosti, pretože po roku 2020 tam vidíme nárast používania jadrovej energie. Ak budeme sledovať túto úvahu, tak ako ste to povedali vo vašej odpovedi, tak e, tie krajiny, ktoré nie sú v OECD, tak by mohli fungovať a uvažovať ako Čína, mohli by zmierniť svoju spotrebu a e, jadra a uvažovať o alternatívnych zdrojoch. To je moja otázka. Akým spôsobom máte tú prospekciu? Ako to vidíte? Či ideme ku nejakej katastrofe, alebo či tam nie je nejaký manevrovací priestor na iné alternatívy? A ďalšia otázka súvisí s tým komentárom, keď ste sa trochu stiažovali, pokiaľ ide o ukončeniu modernizácie jadra v Európe. Všetci vieme, aká je situácia z e, Ukrajiny, ktoré stratili skúsenosti e, s jadrom, prestali stavať jadrové elektrárne a my sme sa uchýlili k takej politiky, k politike subsidiarity, ale ako všetci dobre vieme, že jednoducho tu subsidiarita nefunguje a že to má celoeurópsky vplyv a keď Európa nemá na niečo riešenie, tak potom sa zrazu používa tá karta subsidiarity. A moja otázka je, mohli by sme toto technologické mm, zaostávanie nejak dobehnúť? Mohli by, mohla by sa Európa ešte spamätať z tohto zaostávania? Je tu potrebná politická klima na to, aby sme to dosiahli? Again, very important. Ďalšia dôležitá otázka. Ja som v tej predposlednej tabuľke ukazoval, že sú tu dodatočné kapacity. Čiže Čína nadalej si to zvyšuje, ale postupne tá rýchlosť sa bude znižovať. Vieme, že čínsky hospodársky rast postupne sa spomaľuje. To znamená, že potreba budovania nových elektrární aj jadrových bude klesať postupne po roku 2020 až do roku 2035 a z toho dôvodu to vyzerá tak, že úroveň používania jadra sa bude spomaľovať v Číne, ale to, to je vlastne pripočítavanie, čiže e, celkový, celková kapacita jadra bude aj tak narastať v Číne relatívne voči k iným OECD štátom. Ale zároveň v krajinách OECD sa e, koná taký, taký priebeh zmeny a preto my by sme mali veľké kapacity investovať inak. Nemôžeme udržať e, bezpečnosť, udržateľnosť a ekonomický rast. Toto znamená ten graf. Čiže e, v tom nižšom prípade, v tom modrom, to bude oveľa nižšie, tak ako aj úroveň Číny. Čiže to my predpokladáme v nižšom jadrovom prípade, tak e- expanzia OECD veľmi spomalí. Druhá otázka, technológia. Jadrová energetika existuje už roky a bola zavedená na dlhé roky ale nebola veľká požiadavka zmeny. Predlžovanie životnosti jadrových elektrární doteraz bola priateľná alternatíva. Samozrejme, v niektorých štátoch sa vyraďovali z prevádzky jadrové elektrárne, ale nie vo veľkej miere, čiže e, vyradzovanie z prevádzky elektrární, jadrových elektrární, to je nový a dôležitý technologický rozvoj, pretože Nové atomové elektrárne sú väčšie, sú bezpečnejšie, modernejšie. Teda keby sme investovali e, do nových elektrární, tak napomôžeme e, energetickej bezpečnosti, ale nestane sa to bez investícií. Neplatí to iba v atomovej e, elektrine, ale v akomkoľvek druhu energie keď nebudeme investovať e, do najmodernejších technológií, tak jednoducho tie najmodernejšie technológie neprídu. Takéto inovácie práve k takýmto inováciám dochádza práve v Číne, pretože čínsky dopyt rastie tak rýchlo, solárne, a veterné zariadenia sú tam e, rozšírenie, rozšírené a tretina globálneho dopytu je e, práve v Číne a takmer jedno z, e, zo štyroch elektrických aut sa v budúcnosti predá v Číne, čiže Čína bude ten technologický líder vo všetkých oblastiach energetiky, pretože v Číne je dopyt štáty EÚ a OECD budú musieť rozmýšľať nad tým, ako súťažiť s takouto krajinou. Bez nových investícií to bude veľmi ťažké, tak ako ste povedali. Spoločnosti samozrejme investujú v Číne a skúšajú svoje technológie, ale na druhej strane si udržiavajú svoje technologické kapacity v regióne investovanie do nových technológií je veľmi dôležité. Mnohé štáty v Európe veľmi chcú obnoviteľné zdroje, to je jeden spôsob. Mnohé európske spoločnosti sú lídrami v obnoviteľných zdrojoch elektriny. To je tiež určitý spôsob, ako spustiť revolúciu, ale my si myslíme, že jadrová elektrina by mala byť súčasťou toho Potrebujeme si uchovať všetky alternatívy. Nevieme, ktoré technológie budeme potrebovať v konečnom dôsledku. Jadrová energetika je dnes pod veľmi silným tlakom, pripúšťame to, ale keď chceme mať udržateľný energetický trh v budúcnosti, musíme si nechať otvorené všetky alternatívy a preto musíme investovať aj do všetkých týchto alternatív. Pán Vidal Quadras. Yes, thank you very much, Mr. Tanaka, for your very concise and enlightening presentation. Ďakujem, pán Tanaka, za vaše zaujímavé vystúpenie. Ako všetci vieme, a vy ste nám to pripomenuli, tá nehoda vo Fukushime spôsobila, že viaceré európske vlády tak v EÚ ako mimo, či už Nemecko alebo iné, alebo Švajčiarsko, aby urobili dramatické zmeny vo svojej energetickej politike a v ich jadrových projektoch. tieto vlády sa rozhodli, že nebudú stávať nové jadrové elektrárne alebo že nebudú predlžovať životnosť existujúcich jadrových e, elektrární a teda rozhodli vlastne upustiť od jadrového projektu. V tomto kontexte myslíte, že takouto cestou sa môžu vybrať aj iné veľké krajiny ako napríklad Čína alebo India alebo iné Aký máte pocit, budú sa tieto krajiny tváriť, že sa nič nestalo a budú postupovať vo svojej politike a okrem politických úvah, tam samozrejme do politických úvah vy nebudete zachádzať. Samozrejme, určite máte vlastný súkromný názor, ale nemáte dôvod, prečo by ste tu mali politické vlastné názory vyjadrovať, ale čisto technických dôvodov alebo z racionálnych dôvodov, čo už ide o bezpečnosť dodávok, CO2 a tak ďalej, analýzy zisku a nejaké prognózy spotreby. Na základe čisto technických parametrov myslíte si, že rozhodnutia tých európskych vlád sú korektné? To je veľmi politická otázka, je ťažko zodpovedateľná technicky, ale na druhej strane Myslím si, že e, jadrová elektrina je bohužiaľ aj politickou otázkou a politický úsudok e, každá krajina aj región k tomu potrebuje. Vy ste hovorili o tom, že ktorá krajina e, sa hýbe akým smerom. V Európe Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko sa nedávno rozhodli vzdať sa jadrovej energetiky, ale na druhej strane Francúzsko má jednoznačný názor, chce si uchovať jadrovú energetiku. Švedsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo ešte stále podporujú jadrovú energiu a e- východoeurópske štáty sa jednoznačne domnievajú, že jadrová energetika je veľmi dôležitá pre ich bezpečnosť, vo vzťahu k Rusku. Čiže sú rôzne názory v Európe. Čína bude pokračovať, samozrejme trošku zvýšia bezpečnosť, ale určite budú pokračovať v budovaní jadrových elektrární, lebo vedia, že je to pre nich nutné. Pre Indiu patrí, platí to isté, aj pre Rusko. Korea je ďalší veľmi silný podporovateľ jadrovej energetiky, Turecko je proti pokračovaniu. Juhoafrická republika je, je za, tí si udržiavajú svoju jadrovú alternatívu. Spojené štáty americké sú zaujímavý prípad. Myslíme si, že Spojené štáty by asi ťažko budovali nové jadrové elektrárne, ale Spojené štáty si chcú uchovať E, súčasnú úroveň jadrovej energetiky, je to dôležité pre ich ekonomické zdravie a hospodársky rast. Čiže v celku sa domnievame, že každý štát by mal prijať suverené rozhodnutie o tom, či chce jadrovú energiu, politicky aj technicky, ale my sa domnievame, že jadro je e, potrebná opcia pre skupinu štátov. Európa koná múdro, keď umožňuje štátom mať každému vlastnú politiku. Niektoré štáty podporujú jadro, niektoré nie, ale Európa ako celok si musí ponechať tú možnosť voľby a to je veľmi inteligentné riešenie. Je to politicky komplikované, ale technicky čo môžeme povedať o takýchto rozhodnutiach? Súkromný uh, sektor musí investovať veľmi veľa peňazí a dlhodobo a preto zmena e, vládnej politiky, ktorá sa neustále, ktorá neustále mení svoje rozhodnutia, to je veľmi zlý signál. Nie len čo sa týka jadrovej energie, ale aj obnoviteľných energií. Raz ju e, dotujete, raz nie, čiže to nie je dobré. Predvídateľnosť a stabilita vládnej politiky je veľmi e, dôležitá pre energetiku. Ďakujem pani Kolárska Bobinská. E. Ďakujem pekne. Ak teda pôjdeme tým scenárom, kde budeme viac využívať plyn, budeme čoraz viac závislí na Rusku. No a v tejto súvislosti, aký je váš názor na plyn ťažený z bridlice, bridlicových vrstev, to je veľmi horúca diskusia a myslím si, že tieto témy budú určite témou diskusí v parlamente. No a ďalšia otázka. Spomínali ste to, že, ste, že, že hodnotí pozitívne európsku energetickú politiku a že rešpektujete rozhodnutie Nemecka o tom, že chcú e, skoncovať s jadrovou energiou, čo bude vplyv široko si vplyv. Myslíte si, že Nemecko malo tento krok e, konzultovať s inými krajinami? Ďakujem pekne. Ja nemôžem zodpovedať e, tú druhú otázku, keďže nie som spolkový kancelár, ale čo sa týka komisára Oettingera, on jasne povedal, že je dôležité aj v Európskej únii diskutovať o tom nemeckom rozhodnutí. Samozrejme, pred tým krokom to bolo určite užitočné, no ale pod, či potom rozhodnutie je nutné o tom diskutovať, no iste to má vplyv na ostatné štáty, pre všetkým na susedné štáty. Niekedy pre susedov je to príležitosť. Máte možnosť predať veľké množstvo elektrickej energie za dobrú cenu, keďže Nemecko elektrínu potrebuje. Takže susedia Nemecka sú, zdá sa, veľmi spokojní, že Nemecko prijalo takéto rozhodnutie. No ale samozrejme spotrebitelia musia platiť viac. Nie len v Nemecku, ale aj v iných štátoch, lebo jednoducho dochádza k exportom. Takže má to vplyv na celú Európu a o tomto je nevyhnuté diskutovať na úrovni celej Európe, na úrovni komisie, parlamentu a tak ďalej. To je naše stanovisko. No a čo sa týka toho plynu v bridlicových vrstvách, to som nespomenul v rámci prezentácie, ale prinedávno sme zverejnili štúdiu, či vstupujeme do zlatej doby plynu, to je naša otázka, to je ten náš scenár. No a potom tu istá otázka, či ťažba plynu z bridlicových vrstiev je bezpečná alebo nie. No, čo sa týka tohoto plynu, či je k dispozícii, ten problém, ktorý tu je, je, že my sme veľmi závislí na konvenčných dodávateľoch plynu, ako je Rusko, Katar a tak ďalej. Je to teda aj tento nekonvenčný plyn v bridlicových vrstvách a ťaž, tá, jeho ťažba zmení úplne geopolitickú situáciu v súvislosti s plynom, takže je to veľmi strategická záležitosť. To, že sa bude ťažiť tento plyn, z environmentálneho hľadiska je tento, táto ťažba bezpečná. Toto je veľmi dôležité, o tom sa diskutovalo intenzívne v USA, vo Francúzsku, v Južnej Afrike a tak ďalej. V našom dokumente, ktorý si môžete e, stiahnuť zadarmo z našej stránky, tak naše štúdie je uvedené, že táto metóda tzv. frakturácie vodou umožňuje ťažiť plyn. No a táto metóda sa využíva vlastne už 60 rokov v rámci bežnej ťažby ropy. Využíva sa to pre horizontálne vrty a pre ťažbu plynu z prílicových vrstiev Takže táto technológia nemusí byť nebezpečná, ale keďže v USA tá ťažba prebieha v obytných zónach a niekedy aj dochádza k určitým chybám alebo nedostatkom v rámci ťažby, tak sú tu určite technické veci, ktoré je nutné doladiť. Dôležité je, aby boli dispozície najnovšie informácie o chemikáliu nutné zverejňovať chemické zloženie tej vody. Je nutné uplatňovať nové technológie a takto je možné vyriešiť ten problém. Tie náklady samozrejme budú asi mierne vyššie, ako sú teraz v USA. A v tomto zmysle tento plyn bude znamenať veľkú zmenu. Je to možné aj v Polsku. Polsko má veľkú, veľký potenciál. Francúzsko tiež, Čína, Austrália, Indonézia. Takže toto bude znamenať veľkú zmenu z geopolitického hľadiska v súvislosti s plynom. Pán Odi. Merci, Ďakujem, pán predseda. Naozaj vám ďakujem, pána Tanaka, že ste tu dnes medzi nami. Mám dve otázky. tlači sme si prečítali, že tým, že sa uzatvárajú jadrové elektrárne v Európe, môže sa stať, že po suchu a horúčavách môže byť obrovský problém s elektrinou v Európe. Nespadá to do vašej kompetencie priamo, ale myslíte si, že tak to môže byť. Teraz otázka odstavka jadrových elektrární. V, prí, vstupových zmluvách boli niektoré podmienky pre členské štáty, aby odstavili jadrové elektrárne. A nemyslíte si, že by sme mali e, vďaka výskumu vývoja a euroatomom nástojiť na technológiách odstavky, pretože či už sme alebo nie sme za jadrovú energetiku, ale otázka ako za 100 či 200 rokov budeme musieť odstavovať jadrové elektrárne a mali by sme ísť teda týchto, týmto smerom. Máte nejaký názor na to, aké sú e, technológie odstavok jadrových energií a v akom sú stave? About... Ďakujem pekne. Čo sa týka tej prvej otázky, áno, ak jadrová energia nie je k dispozícii také miery, ako sme predpokladali, sú tu aj ďalšie riziká v rámci dodávok, to môže spôsobiť určitý problém v Európe. Prostredníctvom sieti môže dojsť k nákaze, tak povedať, medzi regiónmi. Takže ak jadrová energia bude menej k dispozícii, ak by nastal, nastalo zastavenie dodávok plynu cez Ukrajinu z Ruska, veľmi by to ovplyvnilo situáciu na trhu v Európe, ak teda je sucho a nie je dostatok vody, môže vzniknúť takýto problém, ak teda jadro nebude k dispozícii. Takže preto my hovoríme, že je nutné si ponechať všetky možnosti nie len v jednej krajine, ale v celom regióne. Čo sa týka odstávania elektrárny, áno, je to vždy veľká výzva, vyžaduje si to veľa času a musím povedať, že ja nie som jadrový inžinier, ale myslím si, že už existuje technológia, k dispozícii a vlastne niektoré jadrové elektrárne už boli odstavené a odbúrané. Takže tu nie je taký problém zastavenia produkcie a odbúrania. Samozrejme sú tu aspekty bezpečnosti a tak ďalej. Jednotné misie na otázky bezpečnosti. To je ale veľmi relevantná otázka. Musíme byť veľmi obozretní Musíme využívať príslušnú technológiu. Čo sa týka samotnej technológie v rámci odburovania, to by nemal byť e, vlastne nejaký zásadný problém v súvislosti s jadrovou energetikou. To je môj názor. Pani Jordan Cizel. Uh, you, Tanaka. Tanaka, like... Ďakujem pekne, pán Tanaka. Chcela by som nadviazať na otázku kolegu Vidala Kvadrasa nemecké rozhodnutie sa opieralo iba o etické dôvody, mali etickú komisiu a potom prijali rozhodnutie a pripravili program postupného odstavovania jadrových elektrární. Toto je úplne nová situácia v oblasti energetickej politiky. Doteraz prevažovali technické dôvody. Takže mňa by zaujímalo, aký je váš názor na túto novú paradigmu ako to ovplyvní svet. Thank you very much for the very important question. How... Ďakujem pekne za túto dôležitú otázku. Ja si myslím, že áno, bolo to etické rozhodnutie. Etika je jeden zo spôsobov, podľa ktorého si určite smerovanie vášho života. Ja som za to, že pri mnohých rozhodnutiach sa musím riadiť etikou, ale keď som to teda takto povedal, tak musím si povedať otázku, či jadro je etická otázka. No, mám tu isté pochybnosti, či by takáto technológia mala byť posudzovaná prostredníctvom e, etických štandardov. Samozrejme, každá technológia musí byť aj eticky posudzovaná, a ja si kladím otázku, prečo jadrová energia je taká politizovaná a prečo je tak, má taký etický náboj porovnaný s inými technológiami. Neviem vám povedať, prečo to tak je. Plne súhlasím s vami, že po Fukushime tu vzniká nová paradigma, je tu nový spôsob myslenia. Ja priznávam, že toto sa deje ale zároveň musím povedať, že čo sa týka vzdelania, nie som vedec, ale skôr ekonóm, ale pôsobím oblasti energetiky a preto si kladiem otázku, či by sme nemohli byť radšej realistickejší, pragmatickejší, či by sme nemohli sa zamýšľať tak technickejšie, čo sa týka budúcnosti energetickej politiky ako takej. Lebo ako som vlastne už povedal v rámci odpovede na predchádzajúcu otázku, príliš veľká politizácia bude brániť investíciám. Nikto nebude chcieť investovať veľké finančné objemy, ak sa politika mení extrémne z áno na nie. My by sme boli radi, aby to rozhodnutie zostalo potom nemenné. Áno, tak keď povie sa nie, tak dobre, tak krajina sa tak rozhodla, je to tak, ale už to nemente lebo je veľmi zložité mobilizovať nevyhnutné zdroje pre technológie, aby sa podarilo zabezpečiť e, bezpečnosť dodávok. Ďakujem pekne, pán Tanaka. Ak dovolíte, aby som ešte položil jednu otázku. Pani Jordan Cizel spomínala jednu veľkú krajinu v Európe, z ktorej ja pochádzam, čo sa týka tých téz, hypotéz, ja by som chcel pokračovať. Sú ľudia aj v našej krajine, ktorí sú toho názoru, že toto rozhodnutie v Nemecku mohlo viesť tomu, že by sa k tomu pripojili ďalšie štáty. Vy ste vraveli, že váš, váš názor je, že tá pravdepodobnosť nie je taká veľká. Ja si osobne myslím, že nie je. Ale čo by vlastne nastalo, keby v Európe mnoho štátov alebo všetky štáty si radili týmto príkladom? Aký vplyv by to malo na ceny a bezpečnosť dodávok E- elektriny a energii v najbližších 20-30 rokoch a samozrejme na emisie CO2. To by ma zaujímalo, že či ste zamýšľali nad tým aj z tohoto hľadiska. Uh, to je iste zaujímavá otázka, pán predseda. Ak mnohé štáty by sa riadili nemeckým príkladom a upúšťali jadrovú energiu, Európa ako celok by stratila možnosť využívať jadro A čo sa týka toho nemeckého príkladu, Európa by bola veľmi závislá od obnoviteľných zdrojov energií. A ako som povedal, tieto obnoviteľné zdroje energií sú volatilnejšie a drahšie. To znamená, že musíte zabezpečiť potrebné investície aj do sieti. A čo sa týka záložných zdrojov, musíte investovať napríklad do paroplynových elektrární. Plyn by sa musel dovážať nielen z Ruska, ale LNG z iných častí sveta Severnej Afriky alebo aj Blízko východu. Takže ak Európa ako taká by sa pripojila k príkladu Nemecka, znamenalo by to výrazný nárast závislosti od externých zdrojov plynu, bola by to veľká výzva a zároveň riziko z hľadiska energetickej bezpečnosti pre Európu. Samozrejme, dá sa tomu prísť, lebo ďalšia dôležitá vec je, že ak to opustenie tohoto zdroja energii nastane tak rýchlo, že nie je možné vytvoriť e, dostatočné kapacity obnoviteľných zdrojov, tak je to problém. Nemecku sa to podarilo preto, lebo ostatné európske štáty majú ešte jadro, takže v určitých prípadoch sa môže Nemecko spolahnúť na jadrovú energiu z Francúzska alebo uholnú energiu z Polska alebo z Česka. Ale je tu určité riziko e, narušení dodávok a to nie je možné dostatočne pokryť. Ak by toto nastalo, tak je tu podstatne nižšia miera istoty a znamenalo by to podstatne vyššie ceny elektriny a zároveň je to e, zložitá, zložité z toho hľadiska, že emisie CO2 by automaticky narástli a preto si myslím, že tá výzva pre Európu v oblasti znižovania emisí CO2, čo súvisí s kodaňou, tak to želané líderstvo by sa nepodarilo uskutočniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už nemáme žiadne ďalšie otázky, bolo ich veľmi veľa a vy ste ich vždy zodpovedali hneď. Myslím si, že bola to skutočne prospešná diskusia. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo ešte pred letnou prestávkou. Bolo to pre vás náročné, ale pre nás to bola, bolo obohatenie. Tí, ktorí tu nie sú prítomní, je to ich problém. Škoda, že nie všetci si nemôžeme vychutnať takúto diskusiu, lebo tie informácie, ktoré dostávame, nám môžu pomôcť pri zložitých rozhodnutiach. A ešte na záver osobná na pripomienka nesúvisí to nič s tým, že som to predsedom. Ja sa budúci týždeň stretnem s pani Merkel a navrhnem jej, aby sa aj poslala ďakovný list ostatným členským štátom za to, že oni nezmenili svoju energetickú politiku. Možno, že to je určitý spôsob, ako tú vec by sme mohli riešiť. To bola taká poznámka na okraj. Ďakujem pekne, pán Tanaka, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za diskusiu. Všetko dobré. Okay, sind die anderen schon da? Okay, we can start, please, ladies and gentlemen. Dobre, dámy a páni, dovolte, aby sme pristúpili k ďalšiemu bodu, ak súhlasíte. Hello, welcome. Yeah.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 ladies and gentlemen. Wir machen weiter. Einverstanden? Dámy a páni, teda súhlasíte, aby sme pokračovali? Je zlé, keď mrháme časom. Takže pokúsme sa rýchlo postupovať ďalej. Ďalší bod. Náš program vyplynul z diskusie na výbore. Mnohé kolegyne, kolegové boli toho názoru, že mali by sme si dať vysvetliť spoločného výskumného centra, aké aké sú následnosti udalostí a dôsledky silného zemetrasenia v Japonsku. Ja som očakával, že keďže bol taký veľký záujem, že tu bude plná sála, no ale ako vždy máme tu istý menší problém. No ale napriek tomu by som chcel srdečne privítať pána Marka Noela a pána Giovanni De Santi, sú z e IRC, Spoločného výskumného centra. Nebudeme zabíjať čas. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som Giovanni Di Santis, IRC. Inštitút, ktorý, ktoré mám čest viesť, sa zaoberá analýzou jadrovej bezpečnosti. Naše sídlo je v Holandsku a tam vykonávame výskum, ktorý spadá pod Európsku komisiu. Vykonávame výskum oblasti jadrovej bezpečnosti a ja som bol vymenovaný za zodpovedného za task force, ktorá sa zoberá analýzou situácie e, po udalostiach Fukushima. Je to task force, ktorú vytvoril pán Barózo na úrovni komisie Chcel by som navrhnúť to, že by sme prezentáciu rozdelili na dve časti. Prvá, prvú časť vám predniesie môj kolega Mark Noel, ktorý je zodpovedný za projekt Clearinghouse, ktorý riadi ERC, ktorý poskytuje inf- informácie o udalostiach v súvislosti s jadrovým nešťastím. A potom vystúpim ja a post poskytnem vám informácie o tom, ako ERC prispel k analýze záťažových testov, ktoré sa vykonajú v Európe. Ak súhlasíte, pán predseda, dal by som slovo Markovi a požiadam ho o technický popis e, udalostí v súvislosti s udalostiami Fukushima. Mark. Ďakujem pekne, Giovanni. Dobrý deň, ja som Mark Noel som zodpovedný za to, čo voláme European Clearinghouse a spoločne si prejdeme to, čo sa udialo v Fukushime Daiichi, aké sú dôsledky z radiologického hľadiska a neskôr spomenieme aj to, ako do, je toto zapojené IRC. E Dovolte by som začal tým, čo sa udialo 11. marca. Bolo tam zemetrasenie, ktoré bolo veľmi silné. Epicentrum bolo v mori, a výsled, ako výsledok toho viaceré jednotky boli automaticky vypnuté. To sa týkalo Onagavi, Fukushima Daiichi, Fukushima Daini a Tokai Dani. Menej ako hodinu po zemetrasení prišla tsunami, ktorá dorazila na pobrežie a toto spôsobilo potom tie hlavné problémy, ktorým došlo. Myslím si, že zaujímavé je si pripomenúť, že bolo to veľmi silné zemetrasenie, ale potom tam boli ešte následné zemetrasenia. Tuto bola magnitúda 7 Richterovej škály, veľmi blízko Fukushima Daiichi. Takže aj tieto ďalšie otrasy vedli ďalším komplikáciám. Toto je pohľad z hora na elektráreň. Je tam 6 reaktorov. Sú to reaktory využívajúci uh, vrúcu vodu. Je to produkcia firmy General Electric, tomu sa dostaneme neskôr. Takže som spomínal tsunami, ktorá spôsobila hlavný problém tej elektrárni. Prečo to tak bolo? Boli tu dva vplyvy, dva nárazy. Bolo tu kompletné zaplavenie a značná škoda v, v rámci tých pump, ktoré pumpujú morskú vodu a takýmto spôsobom fungujú tie zariadenia elektrárne. Tuto došlo k absolútnemu výpadku a potom ešte e, bolo zaplavené aj miesto, kde sa nachádzali záložné naftové generátory, takže došlo k prerušeniu e, e, dodávok elektriny. Tuto vidíte, ako vyzeralo to miesto pred a po tsunami. Na tom spodnom obrázku vidíte, že sú tam viaceré budovy, ktoré jednoducho kompletne zmizli. Napríklad tu sa nachádzali dva dve nádrže, ktoré tam už teraz nie sú, zmizli. Tu vidíte, ako sa blížila tá vlna tsunami k elektrárni. Tu vidíte, že tu je e, betonová bariéra, ktorá má zastaviť tsunami, ale tá nebola dostatočne vysoká, zvýšila sa hladina vody a dosiahla vysoké hodnoty. Toto je druhý záber priamo z elektrárne. Tu sa nachádzame medzi halou a reaktorom. Tu vidíte, že aká to bola sila tej vlny a akú vysokú hladinu dosiahla voda. No a teraz ešte pár e, náčrtov toho dizajnu. Dôležité pochopiť, ako to prebiehalo. Fukushima Daiichi sa opiera o General Electric Mark 1. To je teda design, funguje na báze vrujúcej vody. Tuto máte reaktor, tu máte zmes vody a pary. Voda sa zohrieva v jadre, vzniká para, para prechádza cez turbíny, turbíny poháňajú generátory vyrábajúce elektrinu, potom para sa zráža v kondenzátore a vrácia sa to do eh, jadra a zabezpečuje chladenie. Toto je reaktorová nádrž, ktorá sa nachádza v rámci održiavacej nádrže, ktorá je vlastne kovový štít. Má to taký zvláštny tvar. Tu máme telo, Je to vlastne taký kovový štít. No a teraz zač- ten popis udalosti vlastne začalo sa to zemetrasením, potom vypadla elektrina, v zásade vtedy ten reaktor bol nepoškodený, samozrejme, tam bolo automatické odpojenie reaktorov, ako iste viete, aj keď vypnete reaktory, je tam ešte e, prebytočné teplo, ktoré e, vlastne vytvára to jadro, takže aj po odpojení je nutné zabezpečiť chladenie. Vtedy vlastne by mali zapnúť e, naftové generátory, ale tie boli nefunkčné. Na hodinu neskôr prišla, prišlo tsunami a vtedy sa zaplavili tieto generátory, naftové generátory a vtedy vtedy boli v dispozícii už iba náhradné batérie, ktoré hm, kapacita boli by niekoľko hodín. Batérie sa potom vyčerpali a potom tu bolo absolútne odpojenie od akéhokoľvek chladenia, čo sa potom udialo, ak nemáte chladenie, v zásade e, máte tu teplo, ktoré vzniká v jadre, máte tam čoraz viac pary, ktorá vzniká a potom jednoducho je dôležité otvoriť ventil, lebo by mohol dojsť k poškodeniu reaktora kvôli vysokému tlaku. Keď otvoríte tento otvor, unikne para, a automaticky klesne hladina vody v rámci reaktora a vlastne dochádza k obnaženiu jadra. A čo sa potom stane, keď sa vlastne odhaluje to jadro? Postupne teplota stúpa a dôležitá jedna hranica, to si musíme pripomenúť, 1200 stupňov, tedy dochádza k exotermickej reakcii medzi zirkónom, ktorý vlastne obalom e, toho jadra a potom z toho dochádza k reakcii s vodou. Tu vzniká vodík, to znamená, že postupne sa produ- produkuje v rámci reaktora vodík. Teraz jednotky 1 a 3 tento vodík, ktorý postupne vzniká, sa akumuluje vo hornej časti reaktora a potom došlo k výbuchu. Asi ste všetci videli tie zábery v televízii. Toto je obrázok hornej časti reaktora, na to musíme neustále pamätať. Je tu ochrana tej nádoby a potom um, tam máte nádrž na palivo a je tam ten kovový e, štít na ochranu e, palivovej nádrže pred, okolitým, e, pred okolím a tam sa udial ten výbuch. No a v jednotke 2 to bolo trošku inak. Výbuch sa neudial v hornej časti, ale v dolnej časti, tu v tomto skladovacom priestore. To bol väčší problém, pretože bol priamo poškodený cyklus. Tu na je obrázok ukazujúci elektráreň po troch výbuchoch. Vysvetlil som prvé dva výbuchy, ale došlo k výbuchu aj v jednotke 4. Bolo to výsledkom zahriatia paliva, ale neskôr roboti zistili, že palivo nebolo v tých nádržiach poškodené, takže teraz sa domnievajú, že došlo k prepojeniu medzi e, jednotkou 3 a 4 a postupne sa naakumuloval vodík. Niekoľko obrázkov, tu je jednotka 4, tu môžete vidieť tú, tú, tú nádrž na palivo horná časť budovy, vidíte tam paru, pretože v určitom okamihu, keď sa palivo zahrialo, už tam neboli dodávky vody. Spomínal som toho robota, ktorého tam poslali. Tu vidíte záber z jednotky 4. Takmer to nie je poškodené, aspoň podľa tohto obrázku, ale v jednotke 3 naopak môžete vidieť, pretože je tam veľa trosiek po výbuchu. Takže E, sa domnievame, že sa aj v jednotke 3 poškodilo palivo. Teraz e, niekoľko slajdov o tom, ako sa zastavil, alebo ako sa pokúšali zastaviť túto nehodu. Samozrejme, cieľom bolo, aby sme e, opätovne začali chladiť palivo, začali teda z helikoptéry a takisto z betonových čerpadiel priamo do tých nádrží na polivo čerpať vodu a striekať vodu a takisto sa tam injektovalo, eh, injektovala morská voda. Takisto unikla radioaktivita priamo do mora v určitom okamihu a postupne boli schopní identifikovať, kde to uniká, aby sa to dalo eh, eh, zapchať Čiže do morskej vody dali, dali bariéry, zábrany. Potom vidíme o, obsiahlý monitorovací o, program radioaktivity. No, k tomu ešte poviem niečo neskôr, toto preskočím. Možno viete, že okolo jednotky 1 sa práve vyrába do, dočasný plášť a tu na vidíte, aká, aký stupeň závažnosti mala nehoda a koľko radioaktivity uniklo do o, okolia, keď to porovnáme s Černobylom. Toto sme merali v júni, odvtedy sa to možno trošku zmenilo, ale nie veľa. A v júni to bolo tak, že Fukushima predstavovala 10 celkovej aktivity, radioaktivity, ktorá unikla v Černobyle. Toto je veľmi zaujímavý slajd, pretože ukazuje merania v rôznych časových okamihoch na mieste nehody. Vidíte, že v niektorých okamihoch je vrchol aktivity a tieto vrcholy sa e, spájajú s tým, že sa niečo stalo, v jadrovej elektrárni, či už to bola explózia alebo e, dobrovoľné ventilovanie radioaktivity. Od konca marca nedochádza už k tým vrcholom, takže odvtedy už kontinuálne radioaktivita priamo na mieste nehody klesá. Teraz niekoľko slov k ochrane japonského obyvateľstva. Už v deň e, zemetrasenia 11. marca sa urga, ora, úrady rozhodli Fukushimu Daiichi v okruhu 3, 3 kilometrov evakuovať. 12. sa zvýšil tra, tlak v cykle vedeli, že budú musieť zvýšiť ventilovanie, čiže evakuovali okruh 10 kilometrov, potom na ďalší deň dostolo, došlo k výbuchu v jednotke 1 a preto sa evakuoval okruh 20 kilometrov, to znamená 170 tisíc obyvateľov. Takisto sa distribuovali jódové tablety a takisto sa robili kontroly obyvateľstva. Iba 25 ľudí bolo kontaminovaných z tých vyše 100 tisíc. 15. marca sa orgány rozhodli v okruhu 30 km zriadiť bezletovú zónu a ochrannú zónu. Potom sa robili merania priamo na mieste s autami, ale aj s lietadlami a tým boli schopní lokalizovať e, vyššie o úrovne radioaktivity ITATE a bolo to skonštatované v dedine 40 kilometrov od miesta nehody a Takže pôvodná zóna je 20-kilometrová zóna a k tomu ešte sa pridáva tá rúžová zóna. Čiže tu tento slajd ukazuje merania E, priamo v teréne, nie je to uniformné, e, závisí to od smera vetra alebo od snehu a podobných e, vecí a nová evakuačná zóna zodpovedná zónam, kde keby obyvateľstvo ostalo jeden rok, tak by boli vystavení v hodnote 20 milisíverov, a to je konzervatívny prístup. Teraz tu mám niekoľko slajdov, ktoré by mali popísať rádio, program rádio, monitorovania rádioaktivity, napríklad v potravinách. Tu vidíte, aký bol vývoj v marci. Veľa vzoriek bolo pozitívnych a v apríli sa už radioaktivita znižovala. Najviac toho bolo vo Fukushime a v prefektúre Baraky, Ibaraky. Vidíte tu typy produktov, ktoré boli testované a ich e, hodnoty prekračovali e, povolené limity, napríklad niektoré typy rýb, mlieko alebo zelenina. Hovorilo sa aj o pitnej vode. V jednotlivých prefektúrach sa testovala pitná voda. Keď sa pozrieme na Tokio, meranie nikdy nezistilo e, prekročenie regulačných limitov a potom sa brali vzorky aj v mori. Vidíte, že dlho trvalo, e, kým zabránili úniku radioaktivity do mora ale od určitého okamihu už klesa nameraná radioaktivita v morskej vode. A teraz dám slovo Giovannimu. Ďakujem, Mark. Teraz by sme mohli prejsť k druhej časti prezentácie, aby sme pochopili, ako môžeme pomôcť eh, skup- Task Force Európskej e, komisie. Túto skupinu vytvoril predseda Barroso a má dva ciele. Dozorovať e, implementáciu záťažových testov a takisto pripraviť správu pre Európsku radu v decembri a takisto analyzovať opatrenia pre ochranu pred radiáciou. Táto task force na vysokej úrovni zahrňa všetky zainteresované generálne riaditeľstva a predseda tu DG Energy a DG ERC. O 8. júna sa konalo prvé stretnutie a do polovice septembra budeme mať správy od regulačných orgánov budú dávať správy eh, národným regulačným orgánom a do 15. septembra eh, budú predbežné národné správy sa odovzdávať Európskej komisii. Do 15. novembra budeme schopní teda začať s vypracovávaním návrhu a správy pre Európsku radu, ktorá bude zasadať v decembri tohto roka. Proces, analytický proces bude ale pokračovať aj naďalej a očakávame od národných orgánov pre jadrovú bezpečnosť, že predložia záverečné správy do konca roda, roka. V januári 2012 e, sa budú konať medzinárodné partnerské revízie a v júni 2012 predložíme rade finálnu správu a konečnú analýzu týchto partnerských eh, hodnotení. JRC bude jediné riaditeľstvo v Európskej komisii, ktoré bude môcť robiť priamy výskum a bude teda zohrávať dôležitú úlohu v Task Force, pretože má skúsenosti s jadrovou bezpečnosťou už pred dvoma rokmi sme vytvorili tzv. Európsky clearing house o výmene operatívnych skúseností e, s jadrovými e, elektrárňami. Toto požadovali orgány mnohých členských štátov, chceli rýchlejšie a efektívnejšie e, rozpracovávať právomoc v jadrovej bezpečnosti a chcú samozrejme tieto orgány pre jadrovú bezpečnosť e, v jednotlivých členských štátoch využívať skúsenosti z iných členských štátov. My sme teda prevzali koordináciu tohto projektu a toto nám umožnilo, aby sme boli pripravení už v čase Fukushimy. A my sme si potom zdieľali informácie, ktoré vám teraz prezentoval Mark a my sme tieto informácie dali všetkým členom tohto európskeho projektu. V tej dobe viac menej všetky členské štáty sa zúčastňovali už na e, Európskom clearinghouse, takže môžeme pokračovať v týchto činnostiach. A teraz e, samozrejme sa zaoberáme hlavne analýzou Fukushimy. Toto je organizácia, ako funguje. V súčasnosti Naľavo vidíte e, členov. To sú tzv. E, plnoprávni členovia a potom sú tam pozorovatelia. Ale sú tam všetky členské štáty EÚ a takisto existuje e, koordinačný a komunikačný vedecký výbor, ktorý sa stretáva dvakrát do roka a rozhoduje o tom, aký bude pracovný program na ďalší rok a analýzujeme správu a takisto predkladáme správu Medzinárodnej agentúre vo Viedni, OECD a takisto aj členom Clearinga Houseu. Čiže to je projekt, ktorý bol užitočný už pred Fukushimou a je stále užitočnejší v dnešnej dobe, pretože prvý pokus o Európsky klub expertov, ktorý by e, robil nejaké zosúladené analýzy rôznych nehôd alebo um, udalostí, tak toto žiadali o, už predtým súčasní členovia. Toto nám umožnilo posilniť a zlepšiť činnosti, aj naše kompetencie. Podporujeme politiku jadrovej bezpečnosti v komisie rôznymi činnosťami, jednak smerom na východ Európy, ale podporujeme aj nové jadrové elektrárne. Takisto analýzujeme rôzne reaktory, aj e, staré typy reaktorov, ktoré existujú e, v Európe, Kandu, BVR, VVRS a tak ďalej a spolupracujeme aj s rôznymi európskymi orgánmi pre jadrovú bezpečnosť. Čiže môžeme aj z TSO, čiže môžeme povedať, že Európa tento raz bola pripravená a boli sme schopní analyzovať dobré dôsledky udalosti. A JRC takisto môže e, poskytnúť podporu susedským štátom kedykoľvek. Čo to znamená v prakticky? Od začiatku sme každý deň e, zberali údaje od japonských kolegov a dávali sme ich členom clearinghouse. To sú vlastne viac alebo menej členské štáty EÚ. Takisto sme sa zaoberali rozsahom a metodológiou záťažových testov, definovali sme si spoločné kritériá a takisto sme si definovali tie partnerské hodnotenia. V pondelok sa bude konať ďalšia skupina na vysokej úrovni Európskej komisie pre záťažové testy a tam budeme ďalej pracovať na definícii rôznych úloh a na rôznych pracovných skupinách a tak ďalej. Naďalej, ako som už povedal, keď budeme mať národné správy odovzdávané Európskej komisii, tak potom budeme pripravovať správu pre Európsku radu. No a na záver budeme podporovať medzinárodnú e, analýzu rizika, ktorú každá krajina bude robiť v spolupráci s nami. My sa teda snažíme manažovať a koordinovať e, vedecké aspekty záťažových testov, Takisto sa koordinujeme so sekretariátom. JRC aj EU môže povedať jednoznačne, že, sa, že bude spolupracovať s Európskou komisiou a bude e, si vykonávať e, svoju prácu a svoju jednoznačnú úlohu. Takže toto nás čaká v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za informácie. Ďakujeme za to, že ste nás e, poinformovali o súčasnosti aj budúcnosti. Kolegovia a kolegyne, máte možnosť klásť otázky. Jordan Sizli. Um... Ďakujem za túto prezentáciu. Rada by som sa spýtala na postup pri tých stresových záťažových testoch, pretože tento postup je veľmi rýchly a na časovanie je veľmi tesné, tak by som rada vedela od odborníkov, aké výsledky vlastne očakávate, pretože bude len niekoľko týždňov a národné regulačné úrady budú mať dispozície dispozícii tiež len pár týždňov, takže čo si myslíte, aká bude vlastne skutočná pridaná hodnota takéhoto vysokorýchlostného postupu v takejto zložitej situácii? Možno by ste mohli hneď odpovedať. Asi to bude jednoduchšie, pretože bude viacero otázok. Ďakujem. Nie je to jednoduchá otázka. Sú tam dva aspekty na jednej strane veľmi dôkladná analýza všetkých bezpečnostných aspektov a potom je tu čas. Rada aj občania očakávajú veľmi rýchle, spolahlivé odpovede, ale my očakávame, že budeme mať úplnú analýzu bezpečnostných aspektov našich reaktorov a je potrebné identifikovať nové parametre, a to všetko sa bude znovu preverovať a vyhodnocovať a už som povedal, budú tu jasné vyhodnocovacie kritériá a na základe nich potom vyvodíme závery a uvidíme, čo môžeme urobiť na zlepšenie bezpečnostných aspektov. To sa bude samozrejme riadne overovať. Je to ťažké urobiť za tak krátky čas. Normálne by sme na takúto dôkladnú analýzu potrebovali roky, to je jasné, takže musíme sa, musíme sa veľmi spoliehať na uh, tie licencie, na bezpečnostné úrody, aj na bezpe- medzinárodný postup, ktorý je kľúčový, dôležitý a musíme byť samozrejme zachovať dôveryhodnosť z oči voči európskym občanom musí to byť aj vedecky správne, no a to všetko je veľmi ťažké a to je aj tá najväčšia výzva. Pani kolegyňa Hol, nech sa páči. Ďakujem. Rada by som vedela, nakoľko sú koherentné a nakoľko koherentne postupovali členské štáty. Poznám situáciu vo Veľkej Británii, tam sa vypracovala správa Možno je to taký typický anglický spôsob, tu sa príliš neodkazovala na postupy tých záťažových testov. Máte také kompetencie, aby ste nastoli na tom, aby členské štáty pokryli všetky oblasti, ktoré ste tu nadniesli. Aj komisár pre energiu to spomínal v tých záťažových testoch. A aký postup môžete zvoliť? keď robíte tie porovnávacie štúdie a zistíte, že niektoré členské štáty boli menej dôkladné v tých svojich analýzách, nech ste si pôvodne želali. Máte tu moc tie kompetencie, aby ste naliehali na tom, aby tie členské štáty urobili túto prácu poriadne? Ďakujem. Odpoveď je áno. Z jedného veľmi jednoduchého dôvodu táto práca sa musí robiť a bude sa robiť spoločne s národnými bezpečnostnými úradmi, takže oni budú mať kompetencie a právomoci. Tieto porovnávacie štúdie nebude robiť len komisia alebo to DRC. Veľa diskutujeme s bezpečnostnými úradmi a finálna verzia metodológie tých testov pre porovnávacie štúdie sa vydá v oktobri takže na jeseň tohto roka. A až potom, keď budeme presne vedieť, ako budeme analyzovať všetky správy a údaje, je to naozaj veľmi citlivá otázka, budú tu tie národné správy, ale potrebujeme aj určitý horizontálny pohľad, homogénny prístup, takže niektoré skupiny budú e, postupovať horizontálne. Sú tam tri rôzne aspekty, či už e, rozsah, e, rizika a tak ďalej. A musíme sa pozrieť na to, ako každá národná správa potom pokrie tieto tri oblasti alebo tri aspekty. To bude to jedno úsilie, ale bude absolútne nevyhnutné aby sme sa pozreli na to, ako budú sa aj plniť naše inštrukcie. Preto sme venovali toľko času identifikácii jednotlivých parametrov a kritérií a stanovili sme to, čo očakávame od tých národných eh, úradov. Budeme veľmi tvrdí a budeme samozrejme identifikovať aj tie prázdne alebo slabé miesta. To sú tie kľúčové kritériá a to bude samozrejme určovať ten priebeh. Ďalší rečník, pán Tošenovský. Ďakujem za tie informácie, ktoré tu padli, pretože správy z Fukushimi boli mediálne dramatizované a len veľmi ťažko sme my e, rozlišovali, kde sú technické a faktické údaje. Chcel by som sa spýtať, či už je možné povedať, či ten problém bol hlavne spôsobený vo Fukushime Dajši tým, že tá prírodná katastrofa bola taká obrovská, alebo či došlo k tomu, že sa technicky podcenili niektoré technické zariadenia. Aký bol faktický dopad, pretože z tých správ, ktoré sme dostávali, to boli skôr filmové zábery z katastrofy, často veľmi často účelovo zadefinované. Technická, bola tá technická obrana proti tej gigantickej vlne tsunami aká bola, nikdy som nevidela to faktické zhodnotenie tejto správy. Či tie obranné múry mali byť o 15, o 20 metrov vyššie. Dá sa odhadnúť, či sa niečo technicky podcenilo, alebo či kroky po celej katastrofe boli zlé, či sa prijali zlé rozhodnutia alebo išlo o riešenia v dramatickej situácii. My v súvislosti s Černobylom sme samozrejme boli spojovaní a tam tie kroky boli veľmi dosť diskutabilné a veľmi zložité. A posledná otázka. Aj na plene, keď sa o tom diskutovalo, tak to bolo príliš dramatizované. Otázka je, sú už známe faktické postihnutia tých záchrancov alebo tých, ktorí sa aktívne zúčastňovali toho technického riešenia, aké sú faktické postihnutia počty ľudí a či, skutočných obetí, ak bohužiaľ k ním došlo. Ďakujem. <laughs> Thank you. Nech sa páči. Padlo tu viacero otázok, takže začnem tým problémom informácií v tých prvých dňoch. Japonské orgány uverejnili správu, aj prostredníctvom tej Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu. Je tam veľmi detailná správa a keď si ho prečítate, tú správu, tak eh, uvidíte, že tie prvé dni nebolo dostatok nástrojov alebo infraštruktúry či zariadenia, takže aj robiť presnú diagnózu bolo veľmi zložité. Možno to bol aj hlavný dôvod, pretože nebolo dostatok informácií v prvé dni po nehode. Spomenuli ste tie ochranné múry proti tsunami. Myslím, že táto téma sa prešetrila, bola tam misia v Japonsku, konkrétne kvôli e, tomuto bodu. a zdá sa, že boli podcenené tie potenciálne rizika. Vieme, že Japonsko je oblasť s vysokou seizmickou činnosťou, takže bohužiaľ toto bola veľmi ťažká lekcia aj do budúcnosti. A pokiaľ ide o to porovnanie s Černobylom, hovorili ste o aktivite okrem tej radioaktivity, ktorá bola vyslaná do okolia, išlo o iný typ. V Černobyle išlo o, o výbuch, kde boli aj do vzduchu vymrštené určité časti zariadenia a samozrejme vietor e, fúkal a závislosti od toho smeru samozrejme niektoré veci v prípade Fukushimy išli smerom na more a nie, k úniku došlo teda do mora potom, takže je ten veľký rozdiel v tom priamom dopade na obyvateľstvo. Takže myslím, že som zodpovedal všetky otázky. A ešte dodáva ďalší host z JRC. Samozrejme, budeme potrebovať ešte dlhodobé analýzy a možno budeme potrebovať aj roky, aby sme presne pochopili, e, k čomu vlastne došlo, aby sme sa naozaj ponaučili z tejto udalosti. Odborné komisie už vypracovali taký špecifický vzdelávací program, pretože máte pravdu, potrebujeme naozaj transparentne uverejňovať informácie, k čomu došlo, prečo k tomu došlo, aby sme tomu zabránili v budúcnosti, aby sa vzdelávali aj študenti a tak ďalej, aby sa rovnaké chyby nezopakovali do budúcnosti. Toto sme samozrejme brali do úvahy a už je to súčasťou vzdelávacích programov v Európe a robia aj túto kampaň. Pán predseda, ja by som rád poďakoval a želal by som si viacej informácií v tom duchu, ako sa pýtal aj pán Tošenovský. Je to naozaj jeden z tých problémov, že sme síce dostali obrázky, ale tie sme nedokázali správne vyhodnotiť a nedokázali sme ani správne porovnať tú Fukushimu s Černobylom. A tiež je oveľa dôležitejšia otázka, či by bolo možné podľa rovnakých kritérií budovať jadrové elektrárne v Európe a či je riziko alebo možno, že by došlo k takej nehode a či by tie ochranné múry boli naozaj také nízke aj v Európe, či tie technické predpoklady v elektrárni a okolo elektrárne, či by vychádzali z tých vedeckých poznatkov a nie, či, exist, či existovali riziká, ktoré neboli doteraz známe. Všetci majú ten pocit, že tieto riziká sa vôbec nedali odhadnúť, ale tu je iná otázka. Keby sa Iná stránka veci by bolo, keby sa, e, ak sa technicky niečo zle urobilo, to by sa malo osvetliť a ak E, tomu tak bude, tak na to potrebujeme údaje, lebo toto sú informácie dôležité do budúcnosti. Ale zatiaľ sa to hovorí veľmi opatrne, pretože je potrebné to ešte niekoľkokrát preskúmať. Typujem, že sa nechcete k tomu vyjadriť, asi chcete ešte počkať. Áno, hovorí zastupca JRC ešte všetko je predčasné, pretože nemáme vedecké poznatky, preto robíme tie záťaž, záťažové testy. A naozaj to bude ešte dlho trvať, kým budú veci analyzovať všetky postupy, aby sme zlepšili našu bezpečnosť. Vieme, že technické bezpečnostné štandardy v Európe sú veľmi vysoké, ale nevieme, ako to bolo v Japonsku a preto potrebujeme aj tie záťaž, záťažové testy. Keď sa pozriete na to, čo sa stalo po Černobyle, tak tam to trvalo celé roky, než sa zistil faktický stav veci. a vo Fukushime tam vznikli nové skutočnosti a tie záťažové testy by mali byť len prvým krokom, keď budeme mať definitívne výsledky, tak potom budeme môcť aj definitívne ich implementovať do ďalších e, preventívnych opatrení, ale Teraz, keby sme niečo hovorili, tak by bolo predčasné a pri tých záťažových testoch sa bude, bude robiť hodnotenie aj podľa jednotlivých krajín? Bude sa to hodnotiť teda podľa krajín? Odpoveď áno. Z národnej správy dostaneme od tých národných bezpečnostných úradov údaje, a tie potom dáme dohromady a budeme ich vyhodnocovať horizontálne, tak ako budú jednotlivé krajiny odpovedať na jednotlivé otázky. Takže sa bude robiť ten prístup horizontálny a tiež budeme vyhodnocovať regionálne aj tým národným meradlom, takže potom sa vytvorí taká matica. Budeme sa snažiť e, zaručiť homogenitu tak, aby všetci občania mali rovnakú úroveň ochrany, ale aby aj tie národné bezpečnostné úrady, aj národné orgány, aby vedeli teda, aká je situácia u nich. Pán predseda, keď budete mať údaje od iných agentúr o skutočných príčinách tejto katastrofy, poprosíme vás, aby ste nám ich postupili, nás to bude veľmi zaujímať. A po druhé, Európa reagovala veľmi rýchlo a zaviedla záťažové testy. A ja som toho názoru, že to je veľmi dobrý argument pre Európu v takýchto ťažkých časoch. Vždy diskutujeme o tom, čo nefunguje, ale toto je naozaj pozitívny signál. Európa už teraz začala konať začala spolu robiť záťažové testy a preto je dobré, že máme túto spoločnú Európu. Ďakujem pánovi Desantimu, ako aj ďalším hostom, rovnako ako aj kolegom. Naozaj stálo za to získať tieto informácie. Ešte pán Desantos, nezbadal som vás. Áno, pán predseda, už dávnejšie som zvyhal ruku. Ďakujem za slovo. Chcel by som e, vám poďakovať a tiež pogratulovať. E, Išlo skutočne privilegované vypočutie. Už druhýkrát počujem toto e, vysvetlenie, bol som aj v tej skupine expertov, ale veľmi vám ďakujem ja ako Európan, pretože vidím, že len 3 mesiace po tej katastrofe Máme obrovské množstvo informácií a robí sa kontrola, ktorá je podľa mňa veľmi dobré, ale aj tak mám ešte v rukave, ak to môžem tak nazvať, takú technickú otázku. Voda, ktorá sa použila na ochladzovanie reaktorov, predpokladám, že tie posledné informácie hovoria, že sa ešte vstrekuje voda do reaktorov a že potom sa vypúšťa e, do takej kontrolovanej zóny. Robia sa merania a podľa nich e, údajne teda nedošlo takmer k žiadnemu úniku tejto kontaminovanej vody, ale aké sú posledné úrovne e, radioaktivity v oceáne, ak máte informácie? Áno, ďakujem, hovorí hostia. Áno, dali ste presne prst do rany. To... Je to veľmi aktuálna téma. Reaktor sa ešte stále ochladzuje vstrekovaním vody. A následne určitá časť vody samozrejme uniká tými trhlinami a akumuluje sa e, v okolí A sú tu určité obavy, že bude nakoniec potrebné úmyselne vypustiť do mora, aby sa vytvorilo miesto na ďalšiu radioaktívnu kontaminovanú vodu, takže ide o určitý boj s časom. A vlastne by bol potrebné vytvorenie závodu na spracovanie radioaktívnej vody, ktorá by sa následne potom mohla využiť. Sú potrebné dodatočné skladovacie priestory. Je tam aj loď na skladovanie tejto kontaminovanej vody. Takáto je, vody zatiaľ je takáto situácia v oblasti. Dobre, tak už žiadna ďalšia otázka nie je. Ja vám všetkým srdečne ďakujem, všetkým želám ešte pekný zvyšok večera a uvidíme sa zajtra.